Ďakujem pekne, začíname a dostávame sa k prvému bodu dnešného zasadnutia. Ide o rozprávy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu, článok 144 rokovacieho poriadku. No a prvým bodom sa týka porušovania ľudských práv, vrátania náboženských slobod v Burkine Faso. Rád by som chcel pripomenúť, že sa môžete prihlásiť aj do spontánnej časti našej rozpravy buď bežným spôsobom, alebo elektronicky. No a pri vstupe máte návod na to, ako to urobiť. No a ako prvá dostáva slovo teraz pani Kanko na jednu minútu, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne. Moje srdce krváca, pretože moja domovina Burkina Faso, predtým veľmi sekulárny štát, hní sa pod, pod tlakom džihadistického terorizmu. Najskôr šírili skazu a smrťa v Sýrii a teraz sa to rozšírilo od všetkých štátov Sahelu. Oni prepadávajú kostoly a mešity a tým chcú len zničiť spoločnosť, vyhľadávajú tie miesta, kde sa ľudia stretávajú, aby sa modlili, smiali a spievali, aby si vzájomne preukázali lásku. Tento teror má celosvetové dopady, geopolitické dopady môžu byť zásadné aj pre Európu. Poprvé oblasti migrácie, ale tiež nesmieme zabúdať na útoky na našom území. A preto musí Európska únia ďalej podporovať štáty Sahelu, aby zabezpečila bezpečnosť regiónu, ale tiež udržateľný rozvoj a politiku v rámci stratégie EÚ Afrika. Blahobyt je často hrádzou proti brutálnemu utlačaniu. Nemôžeme zabudnúť na Burkinu Faso, pretože inak hrozí eh, zdroj krízy, ktoré môže postihnúť aj Európu. Nezabúdajte, Burkina Faso bola sekulárnym štátom. Ďakujem pekne. Teraz pani Chowns mm. na mhm. jednu minútu. No one should be subjected to violence because of their religion. Nikto eh, nemôže eh, trpiť kvôli svojmu náboženstvu alebo inému inému aspektu ich osobnosti. Nikto nikdy. Bohužiaľ v Burkine Faso takéto násilnosti narastajú. 750 ľudí bolo zabitých tento rok a stovky tisícov boli presídlených, čo vy, vyústilo do veľkého humanitárneho, veľkej humanitárnej krízy. Burkina Faso má históriu tolerancie. To treba pripomínať neustále. Aby som chcela vzdať ho všetkým odvážlivcom v každej komunite, ktorí budujú na tejto tejto tradícii a chcú predísť medzi náboženským konfliktom, pretože ľudská bezpečnosť sa nezajistie zbrania. Vidíme v Burkine Fase, že stratégia vlády poprav jednotlivcov spôsobuje ďalšiu radikalizáciu. Orgány Burkiny Faso musia rešpektovať ľudské práva, nešíriť stracha, no ale znamená to tiež zabezpečenie dôstojných podmienok pre ľudí. Extrémizmus nerastie vo váku, ale tam, kde je eh, malá nádej, Eh, viaceré tlaky, vrátanie klimatických zmien a tlačia na životnú úroveň v, v Burkine Faso a tiež eh, spoločná poľnohospodárska politika je zdrojom problémov. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a preto európska reakcia na zneužívanie ľudských práv v Burkine Faso musí byť eh, koherentná a vychádzať z koncepcie ľudských práv a musíme bojovať proti extrémizmu a pomôcť im budovať mier cestou dialógu. Ďakujem pekne slovo teraz dostáva pani Maria Arena. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Burkina Faso je eh, sekulárnou krajinou, ktorá bola prvou krajinou eh, eh, západnej Afriky, kde predsedal a spolupredsedali, alebo spolu to viedli kresťania a muslimy. Burkina Faso má teda veľkú tradíciu medzi náboženského dialogu. Bohužiaľ od roku 2015 Burkina Faso tak ako všetky krajiny Sahelu, je konfrontovaná s veľkým, veľkou vlnou násilí, kto, čo ohrozuje eh, cil, civilné obyvateľstvo, ohrozujú to džihadisti, ozbrojené skupiny a sú zamerané na všetky umiernené náboženské skupiny. No a eh, oni útočia na základ eh, tejto krajiny, ktorá je založená na otvorenosti a tolerancii vytvorili eh, zákony, eh, zóny bezprávia v týchto krajinách. Príčiny, treba bojovať proti príčinám. Príčinám chudoby, eh, slabosti štátnych štruktúr, ale tiež extrémizmu v regióne. Treba zaistiť bezpečnosť a my žiadame, aby stratégia pre Sahel bola posilnená a okrem toho ešte žiadame, aby urgentná náboj, humanitárna pomoc bola vyslaná do tohto regiónu, pretože dnes tisíce ľudí eh, trpia hladom. A otázky hladu a humanitárnej pomoci sú rovnako dôležité ako otázky bezpečnosti. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Villanueva Ruiz. A ďakujem pekne, pán predseda. Oblasť Sahelu je vystavená závažným Eh, humanitárnym krízam, eh, pretože nielen teroristi, ale aj zmena eh, klímy, ktorá spôsobuje sucho postihla tieto krajiny. Vieme, že v roku 2019 bolo viac vnútorne presídlených osôb ako v roku 2018. A treba zaručiť bezpečnosť, ale nie je možné ju zabezpečovať ďalšími ofenzívnymi činmi zo strany vlády. No a vidíme, že Afrika používa Sahel na to, aby sa tatiaľ dostali na naše pobrežie, porušujú sa ľudské práva. My musíme zaistiť bezpečnosť, ale bezpečnosť nezávisí od vojakov, ktoré tam vysielam, ktorých tam vysielame, ale zaistujú to opatrenia, ktoré musíme realizovať. My musíme zmeniť postkoloniálnu ekonomiku, musíme vytvoriť humanitárne globálne programy, ktoré umožňa tiež No, dostatok potravín pre ľudí v táboroch a treba podporovať občianskú spoločnosť a jej požiadavky a tie treba nadradiť ekonomickým záujmom, ktoré tam hája niektoré európske spoločnosti. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pán Tien. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Situácia v krajinách Sahelu, humanitárna situácia je veľmi náročná, ťažko Burkina Faso sa tu uvádza menovite a myslím, že musíme to vnímať ako celo všetky krajiny Sahelu spolu s malým Nigerom a ďalšími susednými štátmi. A už bolo povedané, Burkina Faso bola v minulosti krajinou, kde mierovo spolužili náboženské skupiny. Dnes to tak nie je. V minulosti náboženstvo nezohrávalo úlohu, dnes to zohráva úlohu a pritom nie len o to, e, že džihadistov prenasledujú a džihadisti prenasledujú len kresťanov, ale aj umiernených moslimov. No a to ukazuje, že to je kultúra, situácia, kde ľudia si vzájomne nedôverujú, eh, kde sú obrovské problémy v medzináboženskom dialogu. A preto, dámy a páni, myslím, že sa musíme vynasnažiť a musíme hm, lepšie podporovať tento región. Súvisí to s perspektívami pre ľudí aby sa neradikalizovali, ale súvisí to aj s tým, že musíme dať eh, vojenskú podporu. Eh, kolegyňa povedala, že bezpečnosť nezávisí od vojakov, ale naopak aj od vojakov závisí eh, bezpečnosť a my ako Európania sa musíme ešte viac angažovať v tomto regióne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Hlvení na dve minúty. Hm, ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia. No, dnešným uznesením sme dospeli k tomu, že prenikli k obetiam. Ja som jeden z iniciátorov, a z autorov tohto dokumentu, no a teším sa, že sa trpiacim v Burkine Faso pomáha. Už dlhé mesiace počúvame hlasy volajúce o pomoc od kresťanov a umiernených moslimov. Islamisti chcú zničiť celú spoločnosť a jej súdržnosť. Maďarsko samotné v rámci programu Health poslala do Burkiny Faso pomoc. No a na vyslanec krajiny, nás vyslanec krajiny informoval o tom, že približne 600 tisíc interných presídlencov, vnútorných utečencov už žije v krajine, no a bez e, práce medzinárodných organizácií by boli úplne stratení. Ďakujem pekne. E, ďakujeme pekne a teraz sa e, prechádzame k ďalším rečníkom v mene politických skupín a teraz za skupinu EPP dostal slovo pán Fandále na jednu minútu. Vážený pán predseda, včera viacerých krajinách islamistickí teroristi vykonajú smrteľné útoky, aby zastrašili ľudí. teraz aj v Burkine Faso. Moslimovia a kresťania tam dlho mierovo spolu nažívali. No až keď pred pár rokmi začali eh, smrteľné útoky, ktoré vykonali skupiny, ktoré eh, spolupracovali s Al-Qaidou a Nusrat al-Islam. No, útoky na kresťanov a umiernených moslimov takmer každý eh, víkend na severe Burkina Faso je prepadnutý kostol, dokonca aj školy sa stávajú terčom útoku. Mnohí kresťania sú na úteku, a mnoho ľudí je pod eh, na úteku eh, kvôli útokom a suchu. My musíme ďalej poskytovať pomoc krajine a celému regiónu. Útoky extrémistov treba odsúdiť a, a treba eh, dať protiúder. Ďakujem. Situácia e, v Burkina Faso sa zhoršuje počas roka. Ale keď sa na tú situáciu pozrieme holistickejším spôsobom, musíme si uvedomiť to, že Sahel sa stal novým dobovom pre ISIS. Zvyšuje to e, neistotu jednej z najchudobnejších častí sveta Chcem vás e, požiadať, pán vysoký predstaviteľ, aby sme podporili tieto e, krajiny príslušnými stratégiami, pretože e, tie chýbajú. To, že sú popravovaní podozriví bez súdu, len zvyšuje napätie a vháňa ľudí do rúk militantných skupín. Takže čo robíme my tu v Európe a v OSN? Treba spojiť sily, zabezpečiť vyšetrovanie a takisto riešiť e, problémy e, s dodržiavaním ľudských práv všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem za skupinu Liniu. E, pani Rodríguez Ramos. Ďakujem, pán predsedajúci. Burkina Faso patrí desiatim najchudobnejším krajinám sveta. Od roku 2015 je tam veľké násilie. V prvej polovici roku 2019 bolo viac než 300 teroristických útokov a džihadistické ozbrojené skupiny premenili túto oblasť na oblasť rekrutovania mladých a sústredili svoje útoky na školy, mešity a kostoly. Táto situácia spôsobila viac než milión a pol e, vnútorne vysídlených osôb. A to znamená, že v krajine, kde, kde viac než 4 z 5 ľudí potrebujú pomoc, aby vôbec prežili, je veľké ohrozenie vyživou a preto situácia je veľmi naliehavá. Táto oblasť Sahelu potrebuje stratégiu boja proti terorizmu, stratégiu mieru a Burkina Faso takisto potrebuje naliehavú humanitárnu a rozvojovú pomoc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za zelených. Pán Satúri, minúta. Ďakujem pekne. A táto uznesenie sa zaoberá náročnou situáciou v Burkine Fase. Faso dnes sa ja a, pripomínam, že a, dialog no, dlho pilier v Burkine Faso a národná kohézia ešte existuje. No a my v skutočnosti čelíme politickej kríze. Táto kríza sa ešte prehlbuje kvôli klimatickým zmenám. Kríza Burkine Faso je kvôli tomu, že je tam extrémna chudoba, ktorá, ktorú ľahko presvedčia extrémni džihadisti. No zatiaľ naše opatrenia e, zlyhávajú. No a treba e, zmeniť globálnu stratégiu voči krajinám e, Sahelu, treba sa zamyslieť nad našimi krokmi a nad našou dlhou históriou zlyhania. No a je na obyvateľoch, aby obnovili stabilitu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu ID Minúta pán Panca. Už po určitú dobu sme svetkami lovu na kresťanov v Burkine Faso. Je tam 12 džihadistických skupín napojených na Al-Kaidu, ktoré od roku 2012 spôsobili mnoho úmrtí a mnoho ľudí muselo ujsť. Už bolo E, zavraždených 74 e, kresťanov, z toho traja kniazy v poslednej dobe a e, takisto sme boli svetkami nedávnej dobe napadnutia katolického kostola. Bolo tam veľa ľudí opäť zavraždených, ženy, deti aj muži. je na čase, aby sa Európsky parlament zaoberal touto situáciou a hlavne e, treba konať e, a e, je potrebné chrániť všetkých, vrátane kresťanov a musíme si takisto uvedomiť svoje židovsko-kresťanské korene a nebyť ľahostajný práve voči týmto kresťanom, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Ďakujem a želám všetkým pekné Vianoce. A teraz pán Ruisen, EKR, minúta. Radikál islamitisch geweld. Radikálne islamistické násilie zmenilo Burkinu Faso z mierumilovnej krajiny na oblasť e, náboženského násilia extrémistického násilia proti e, menšinám. V roku 2019 viac než 60 kresťanov zomrelo v dôsledku cielených útokov, zatvárajú sa kostoly a kresťania musia opúšťať svoje dediny. Robím si veľké obavy, pretože toto násilie sa neobmedzuje len na Burkinu Faso, ale šíri sa v celom regióne Sahel. Preto medzinárodné spoločenstvo musí zasiahnuť a to naliehavo. Treba sa zaoberať situáciou kresťanov a zohľadniť to v našej spoločnej bezpečnostnej politike a aj v našej novej stratégii pre Afriku. Obmedzenie prítomnosti kresťanov v Burkine Faso a v celom regióne to je niečo, čomu musíme zabrániť. Ďakujem. Tým sme dokončili e, kolo vyjadrení za politické skupiny. A teraz pani e, Benčumea, minúta. Ďakujem, pán predseda. My dnes odsudzujeme toto násilie, útoky proti kresťanským kostolom v e, Burkine Faso, ale toto nie sú izolované prípady. V posledných rokoch zažívame skutočné náboženské prenasledovanie kresťanov prenasledovanie nielen v Afganistáne, Somálsku, Sri Lanke, Burkine Faso, ale v ďalších krajinách. Je to náboženské prenasledovanie zo strany teroristov proti kresťanom. Sú vraždení len preto, že majú svoju vieru. Údaje hovoria sami za seba a sú skutočne hrozostrašné. V roku 2018 viac než 4 tisíc kresťanov bolo zavraždených len preto, že e, majú svoju vieru. 1300 ich bolo zadržaných a na mnoho kostolov boli vykonané útoky. Dámy a páni, buďme úprimní, to ani tak nesúvisí s multikulturalizmom. To sú útoky na všetko, čo e, západná Európa predstavuje. Je to útok na náš spôsob života, hodnoty a nemôžeme tu mlčať. Ďakujem veľmi pekne. E, Pani Jones, e, minúta. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia už hovorili o situácii v Burkine Faso. Je to krajina známa svojou e, náboženskou a kultúrnou toleranciou. Gratulujem e, za to tým kolegom, ktorí o tom takto hovorili, ale musíme o tom uvažovať v širšom kontexte prvom rade chcem vyjadriť e, svoju sústrať všetkým, čo e, prišli o svojich blízkych a priateľov e, a za to utrpenie, ktorým museli prejsť nielen v Burkine Faso. Utrpenie a násilie to je vírus, ktorý sa hlboko zažral do našich krajín, demokracií a srdc a preto to musíme za každú cenu zastaviť. Žiadna krajina nie je imúnna proti takýmto útokom. Treba uvažovať, čo máme urobiť v rámci stratégie EÚ Afrika, aby sme toto riešili. Treba ukázať solidaritu, spoluprácu a priateľstvo a samozrejme financovanie. To znamená pozitívne a nie negatívne opatrenia, aby sme zabezpečili to, že skutočne tento svet je jednotný, aby nebol rozdelený. Ďakujem. Pani Lubázov, minút. No, uh, Útoky v Burkine Faso už eh, trvajú viacero rokov. Eh, útočia na reštaurácie, trhy, školy, kostoly. Realita je taká, že situácia sa zhoršuje. Je na čase, aby Európska únia lepšie zacielila svoju pomoc, aby zaslúžil svoje meno, musí investovať aj dlhodobé na školenia, eh, na zlepšenie školstva, školenia pre eh, policajtov, vojakov. Treba pomôcť aj priamo na mieste. No ale rovnako treba, aby or, orgány Orkiny Fasu povedali, ako chcú radiť svoju krajinu a akú podporu žiadajú od nás. Podporu vojenskú, ale tiež podporu pre internú bezpečnosť a spravodlivosť colníkov času je málo a treba, aby stratégia Európskej únie pre Sahel bola vytvorená spolu so občanmi týchto štátov. My sa musíme lepšie skoordinovať, aby sme dokázali zvládnuť e, túto výzvu, výzvu, ktorá je africká, ale aj naša. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nasleduje pani Bild. Eh, na jednu minútu ďakujem pekne, pán predseda eh, pol milióna eh, presídlených, viac ako 2000 škôl zatvorených a zacielených. Niekedy sa stali, niektoré sa stali cieľom, cieľom teroristov na západne sie svoju vinu nušia. Protestantský kostol na východe krajiny sa stal terčom útoku začiatkom mesiaca, kde si to vyžiadalo 14 obetí nušia. Treba zaistiť stabilitu v západnej Afrike a bojovať proti islamistickému teroristu. No a rovnako rozširovať o konfliktov, ktorý bol eh, pôvodne obmedzený na sever eh, Mali. Eh, už 4 tisíc, viac ako 4 tisíc vojakov z Francúzska sa snaží pomôcť v krajinách Sahelu, ale medzinárodná pomoc zatiaľ nefunguje. Už treba, aby sme niečo zmenili, pretože a pokiaľ Európa nezačne brať výzvy v tomto regióne vážne, a tak sa nič nezmení. Musíme povedať kresťanom, kresťanom aj celej Európe. Začneme konať počas Vianočných sviatkov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Poremba, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Mali by sme odmietnúť útoky v Burkine Faso a vyjadriť solidaritu ľuďom, ktorí tam sú. A uvažovať o tom, čo ako Európska únia môžeme urobiť, aby sme navrátili do krajiny stabilitu a stabilizovali situáciu v celom regióne. Útoky posledných týždňov, najmä proti kresťanom zo strany radikálnych islamistov napojených na ISIS, mali za následok straty mnohých životov. V poslednej dobe došlo k útoku na e, kostol, kde bolo niekoľko desiatok ľudí zabitých vrátane detí. Treba prijať konkrétne opatrenia na to, aby sme obnovili stabilitu v tejto krajine. Pán vysoký predstaviteľ samozrejme bude mať s týmto nepochybne veľa práce, ale potrebujeme stratégiu, humanitárnu pomoc a konkrétne opatrenia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hetman, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. 1. decembra došlo k útoku proti kostolu v Burkine Faso. 14 ľudí to brelo, veľa ich bolo zranených. V roku 2019 40 eh, kresťanov zomrelo v dôsledku konania džihadistov. Ten tlak a agresia v posledných rokoch narastá. Stovky tisíc ľudí museli, museli uísť eh, z domovou, stovky ľudí prišli o život. Eh, ľudské práva trpia, zatvárajú sa kostoly. Vyzývame Burkinu Faso na konkrétnejšie opatrenia na ochranu náboženských minorít, menšín a na boj proti radikalizácii. Samozrejme, je to jedna z desiatich najchudobnejších krajín na svete a má interné konflikty. Uvedomujem si, že jej vláda tejto krajiny nemôže konať sama. Mali by sme preto s ňou spolupracovať aj so skupinou Presahel na podporu všetkých opatrení na zvýšenie bezpečnosti a zároveň treba naďalej poskytovať humanitárnu pomoc v Burkine Faso. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kús, minúta. Ďakujem aj my budeme súhlasiť s uznesením, ale e, mali by sme sa, si ujasniť jednu vec, že politické opatrenia nie sú skutočným problémom porušovania ľudských práv a prenasledovania e, kresťanov. Týmto sa ten problém nevyrieši. E, počet prenasledovaných kresťanov stúpol na 2 milióny a v Kongu bolo minimálne 33 ľudí zavraždených v Kongu. Aká je naša reakcia na túto nenávisť? E, pre kresťanov, ktorých chcú nasledovať Ježiša, môže existovať jediná odpoveď. Milujte svojich nepriateľov. A samotný Ježiš hovoril e, svojim učedníkom, e, ak prenasledovali mňa, tak budú prenasledovať aj vás. Môže byť láska naozaj odpoveď? Áno, pretože pán Boh sám miloval svet tak, že obedoval svojho vlastného syna a to je skutočné posolstvo Vianoc. Iba toto nám môže v súčasnej situácii pomôcť. Preto nám všetkým e, želám e, veselé e, vianočné sviatky. A tým sa dostávame na záver zoznamu rečníkov. Teraz sa dostávam ku Catch the Eye. Ako prvý pán pospíšil na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, ja som so záujmom počúval celú rozpravu, súhlasím s autormi e, tohto uznesenia a je na pánovi zástupcovi Európskej komisie, aby sa vyjadril ako sa bude formovať naša e, politika, politika Európskej komisie voči tejto nešťastnej zemi. E, ústup e, rastúceho násilia je veľmi dobre vystihnutý v samotnom návrhu správy a bol aj popísaný pred rečníkmi v tejto diskusii. Tie fakty sú veľmi smutné, nemusíme ich opakovať. Hovoríme o tom, ako môžeme pomôcť tejto krajine, tamojšej vláde, ktorej sa e, nedarí skrývať e, e, útoky islamistov voči civilnému občianstvu. Bohužiaľ je tu tendencia za posledný pol rok išlo o desiatky útokov proti civilnému obyvateľstvu a vláda tejto krajiny to nezvláda. Pozrieme sa na to, ako môže Európska komisia, respektíve Európska únia pomôcť tamojšej vláde pri ochrane civilného obyvateľstva. Ďakujem. Ďakujem. Teraz uh má slovo pani Grapi. Așa cum spunea un coleg de-al nostru, suntem în pragul... Áno, kolegovia už to povedali, takže eh, momentálne <clears throat> sa blížia sviatky a zažívame situáciu ako v Burkina Faso. Je tu násilie, vraždy a súhlasím s týmto uznesením. Myslím si, že už samotná skutočnosť, že nepomáhame. Jednoducho Európska únia musí tejto komunite pomôcť, ale dôležité je, aby sme mali na mysli aj stratégiu EÚ Afrika. Ide tu o ľudí, o občanov. Potrebujeme konkrétne opatrenia pre zvýšenú bezpečnosť, pre zlepšenie bezpečnosti. Život ľudí nemá e, cenu Eh, na jednej strane je tu eh, veľká chudoba, ľudia umierajú v dôsledku chudoby, ale potom aj násilie, atentáty, terorizmus. Myslím si, že tu naozaj máme ešte veľké úlohy aj v spolupráci s OSN, pretože existuje aj stratégia OSN ako aj stratégia EÚ a my musíme prijať opatrenia, a zabezpečiť, aby to viedlo k, zlepšení, k zlepšeniu situácie. Myslím si, že s vierou a s láskou môžeme spôsobiť oveľa viac ako len slovami. Teraz pán eh, Holas na jednu minútu. Burkina Faso a Sahel eh, eh, toto sú dosť problematické oblasti. Ak si kladieme otázku, čo môže urobiť EÚ pozitívne, Musíme zvoliť iný prístup k tomuto regiónu e, e, neriešime príčiny e, migráciu, e, znekoristovanie e, e, našimi priemyslami a dotácie skorumpovanej vlády. Jednoducho vykrádame túto krajinu, kradneme im nerasty. Tá krajina je nestabilná, lebo je takáto chudobná a my pomáhame, aby ostala chudobná. Musíme prestať od nich kradnúť so všetkými našimi peniazmi. E, my tam dokonca e, posielame vojska. E, musíme prestať kradnúť ľuďom a pomôcť im, aby žili v normálnej mierovej krajine. Ďakujem. Teraz pán Polčák na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som tiež vyzvať pána vysokého predstaviteľa k podpore tejto krajiny Burkina Faso, ktorá pod vplyvom niekoľko ročného násilia sa doslova zrútila z relatívne fungujúceho štátu. Musíme odsúdiť, a tu sa plno pripájam k úsudku svojich kolegov, toho násilia, ktoré je páchané na kresťanoch. E, nezastavuje sa ani pred deťmi ani pred umiernenými moslimami. Musíme podporiť demokratické štruktúry tejto krajiny, podporiť e, ich ozbrojené zložky. To je naša prvorada úloha. Zároveň e, podporiť krajinu, ktorá je e, E, sužovaná e, niekoľkoročnými suchami, odkiaľ odchádzajú 100 tisíce utečencov. Súhlasím s obsahom uznesenia a jeho podporím, ale zároveň chcem vyzvať Európsku úniu pána vysokého predstaviteľa, aby sme sa koncentrovali našu pozornosť a stratégiu na celý západný Sahel. Toto je krajina, ktorá potrebuje našu pomoc e, a ak sa tak nestane, tak je možno, že sa to zvrtne opäť smerom k žihadistom. Ďakujem. A teraz má slovo pán Borel. Mr. Pre- Mr. President, honorable Vážení eh, kolegovia, pán predseda, eh, máte pravdu. Eh, počas uplynulých mesiacov sme videli zhoršovanie sa bezpečnostnej situácie v Burkina Faso je to viac, e, sú to väčšie počty, ako ste spomenuli, 700 obetí, 500 e, iba e, od leta, potom útoky proti školám, proti civilnému obyvateľstvu. Takmer 700 tisíc ľudí muselo ujsť Potravinová kríza tým e, veľmi stúpla. Vyše milión ľudí e, potrebujú núdzovú potravinovú pomoc. Toto leto krajina zaznamenala viac ako 2000 škôl, ktoré boli zatvorené. To znamená viac ako 300 tisíc detí, ktoré mm, nechodia do školy. No a 10 tisíc učiteľov je tým postihnutých. Situácia sa zhoršuje, zatiaľ čo už sa blížia ďalšie prezidentské voľby a berú z úvahy, že orgány e, sú kritizované e, e opozíciou. E, Burkina Faso je našim e, blízkym partnerom. Napriek tomu, že sa tu objavili určité problémy, pokiaľ ide o e, posúdenie krízy. Myslím si, že musíme byť viac prítomní, e, viacej sa zapájať v tejto oblasti. Kresťania e, predstavujú 25 obyvateľstva. Stále sa tu hovorí o mierovej koexistencii, ale je jasné, že teroristické skupiny chcú podkopávať eh, túto eh, eh, koexistenciu ako súčasť stratégie podnecovania náboženského konfliktu, aby museli unikať obyvateľia potom e, e, útočia na e, kresťanov, ale aj na moslimov, ktorí sú považovaní za príliš umiernených, ako ukázali útoky na mešity za uplynulé mesiace. Toto si vyžaduje ešte urgentnejšie opatrenia. Podpis dohovoru o ľudských právach Burkina Faso tu e, sa zaviazalo e, ochraňovať životy a dôstojnosť ľudí, e, ako aj efektívne chrániť slobodu vierovýznania. Preto musíme konať v oblastiach, kde je ohrozená bezpečnosť. My sme ochotní posilniť boj proti radikalizmu, ale nasadenie E, e, e, humanitárnej pomoci si vyžaduje zdroje. Je tu suma 10 miliónov. No a v iných oblastiach sú to rovnaké čiastky. Toto je len príklad určité ilustrácie toho, čo, ako postupujeme za týmto účelom Náboženská spoluexistencia je kľúčová pre stabilizáciu krajiny. Chcel by som vás ubezpečiť, že chcel by som sa ubezpečiť, že budeme pokračovať v Burkina Faso e, e, čeliac tejto zložitej výzve, pretože situácia v Burkina Faso a v sahelskom regióne e, má veľký dopad na bezpečnosť a mierové vyhliadky aj pre nás, Európanov. Ďakujem za túto rozpravu a za to, že ste upriamili pozornosť Európskeho parlamentu na túto závažnú situáciu. Ďakujem. To bol koniec tejto rozpravy. Hlasovanie e, sa uskutoční dnes. Teraz prejdeme k ďalšej rozprave. Ide o Afganistan, o e, údajné sexuálne zneužívanie e, mladých v provincii Lovgar, sexuálne zneužívanie chlapcov v Lovgari, eh, takže môžete hlasovať elektronicky. Eh, pokyny sú na úvode. Najprv má na minútu slovo pán Tanecký. Um, Pán e, vysoký predstaviteľ, vážení kolegovia, som rád, že e, hovoríme o tejto dôležitej téme. Je to veľmi bolestivá téma, pretože sexuálne e, zneužívanie mladistvých je niečo zavrhnutia hodné a ja hlboko verím, že hlas Európskeho parlamentu v kontexte početných prípadov zneužívania e, v, e, provincii Lovgar v Afganistane. Tu musíme veľmi nahlas toto kritizovať a vyvíjať nátlak na vládu, pretože ona dostáva e, obrovskú humanitárnu pomoc, ekonomickú pomoc z našej strany. Čiže musíme zvýšiť náklad, nátlak a robiť, čo bude v našich silách, aby sme zastavili takéto praktiky a obmedzili možnosti sexuálneho zneužívania mladých ľudí, pretože e, pre nich je to stigma pre celý život. Teší ma, že máme spoločnú pozíciu e, v rámci celého politického teda a som rád, že pán e, komisár Vorel sa k tomu vyjadri ako najskúsenejší komisár e, v tejto oblasti v komisii. Ďakujem. Teraz e, na dve minúty pán Markvard. Ďakujem, pán predseda. Ja mám vždy tak trochu problém, že keď sa v Európskom parlamente hovorí o Afganistane, že hovoríme vždy len o tých tienistých stránkach ja viem, že Afganistan má tie isté stránky, ale je to aj tak, že niekedy by sme mohli hovoriť o tých šťastnejších stránkach, o šťastných rodinách, vynikajúcej kuchyni, o krásnom zapiesnka v Kábule. Viem, že to nie je dnes tá téma a som smutný, že táto krajina, ktorá má dve stránky, sa nezobrazuje. Kompletne v 2016 2017 som bol ako fotograf a žurnalista v Afganistane a samozrejme som si všimol aj tú tenistú stránku, ale súčasne som stretol aj veľa úžasných ľudí, ľudí, ktorí bojovali za demokraciu a ľudské práva. Musím povedať, že eh, ľudia ako Mohamed Musa Mahmudi a Izunadu Hamidi eh, neúnavne bojujú za ľudské práva, patrí im Naša vďaka o to je, že eh, títo bojovníci za ľudské práva eh, sú možno horšie chránení ako tí zločinci, ktorí páchajú eh, zločiny na deťoch. Týchto dvaja chceli chrániť maloletých pred útokmi a boli zatknutí na ceste na stretnutie sa v vyslancom EÚ a preto treba povedať, že v uznesení síce uznávame, že orgány chcú začať kroky, aby lepšie chránili ochrancov ľudských práv, aby aj preverili tieto obvinenia, ale dôležité je, aby sme to presne sledovali, aby sme dávali pozor na to, že tieto zločiny nezostanú nepotrestané, aby sme chránili bezpečnosť bojovníkov za ľudské práve, aby sme aj presne povedali, že ten, kto od nás chce peniaze, musí chrániť chrániť ľudské práva aktivistov, nemôžu eh, sa porušovať práva detí. No a ja som veľmi rád, eh, že sme našli takýto konsenzus eh, a podporíme toto uznesenie. Ďakujem pekne a všetkým kolegom za to. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Kiri na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. A toto je ten brutálny obraz, ktorý nás všetkých šokoval. Lokálne elity kupujú alebo ukradnú chlapcov z chudobných rodín. Oni prezliekajú za deti, a potom ich nutia tancovať, a sexuálne ich zneužívajú. Toto je sexuálne otroctvo a je to odsudenia hodné. Minulá mesačná správa ukázala, aká zlá je tá situácia minimálne 136 chlapcov a pravdepodobne tisícky viacej v provincii Logár boli systematicky zneužívaní učiteľmi a lokálnymi orgánmi. Ľuďmi, ktorých najviac ustievajú. A to, takto to nestončilo. Niekoľko chlapcov bolo zabitých, piati z nich v vlastných rodinách, pretože údajne priniesli hambu komunitám a preto treba okamžite proti tomuto postupovať a treba zaistiť nezávislé vyšetrenie všetkých obvinení. Táto prax musí byť raz a navždy ukončená. Ďakujem pekne. Hm, ďakujeme pekne. Slovo teraz dostáva pani Matias na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Podporujeme jednoznačne tú, toto uznesenie. E, tieto prípady zneužívania sú jednou z najho, najhroznejších e, vecí a to, čo sa deje v Afganistane, spôsobuje e, veľké dôsledky nielen v krajine, ale v celom regióne. A tých 130 chlapcov to sú len príklady, lebo v roku 2015 až 18 viac než 14 tisíc detí bolo zneužitých v Afganistane. to, tento obraz je ešte širší a preto by sme chceli apelovať na kolegov, aby podporili opatrenia v uznesení. My e, toto uznesenie jednoznačne podporujeme, ale nemôžeme ignorať, ignorovať ani to, že e, osobitná správa zo Spojených štátov takisto poukázala na to, že e, zahraničné vojenské jednotky e, vyslané do týchto oblastí dostali inštrukcie, aby vôbec nezasahovali do takýchto prípadov. A vieme takisto prostredníctvom Human Rights Watch, že takisto boli prípady zneužívania zo strany paramilitárnych skupín, e, ktoré sú podporované jednotkami Spojených štátov. Potrebujeme nezávislé vyšetrovanie, aby títo ľudia neboli beztrestní. A musíme do uznesenia zahrnúť výzvu e, pre ostatné e, krajiny, aby nedeportovali Afgancov, ktorí prídu na ich územie práve preto, že chcú odísť pred porušovaním svojich práv. Ďakujem veľmi pekne, pán Austrevičius, na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážený pán vysoký predstaviteľ, kolegyne, kolegovia, zločiny proti deťom, to, sú, to je tá najhoršia forma zločinov. Oni ničia a ukradnú a kradnú detstvo afgánskych detí. Okrem toho má to dopad na celý život a ich budúcnosť a ich budúcnosť je budúcnosťou Afganistanu ktorú sa snažíme spolu vytvárať. V posledných dňoch sme počuli záväzky prezidenta, že chce prešetriť udalosti na školách v provincii Lovgar. My sa na to tešíme, sa na konkrétne výsledky. Všetci páchatelia musia byť postavení pre tvár spravodlivosti a školy sa musia stať bezpečným miestom pre deti. Jedna z hlavných eh, úloh našich spoločných snách eh, je obnoviť Afganistán, zaistiť budúcnosť eh, pre mladú generáciu tejto krajiny. My budeme pokračovať v našej podpore, budeme postovať proti praxi Bača Bazís a budeme chrániť aj naďalej práva detí v Afganistane. Ďakujem veľmi pekne a teraz na dve minúty dostala slovo pani e, Zovko. Ďakujem veľmi pekne. Vám predseda, pre pár týždňami sme si pripomenuli 30. výročie dohovoru o právach dieťaťa. V rámci tejto rozpravy môžeme povedať, že ešte stále nám ostáva veľa práce, aby sme ochránili práva detí vo, práva detí vo svete. Ja by som chcela vyjadriť svoje obsahy, obavy z postupov v provincii Logar ochrana života a dobrých podmienok života detí mala byť len dôležitá, hlavne v oblasti ozbrojených konfliktov. Okrem toho veľmi ľutujem zatknutie bojovníkov za ľudské práva, ktorí oznámili úračné údajné porušovanie. Afgánske orgány musia zaistiť za všetkých podmienok, že bojovníci za ľudské práva budú môcť vykonávať svoju prácu. No a po týchto prípadoch ja vyžívam úrad eh, generálneho prokurátora, aby spustil nezávislé nestranné vyšetrenie týchto udalostí, rovnako ako aj svojvoľné zatknutie bojovníkov za ľudské práva. Delegácia EÚ a členské štáty EÚ s diplomatickými misiami v Kábule musia sledovať eh, náš vývoj týchto prípadov a musia implementovať eh, usmernenia na dodržiavanie práv dieťaťa v v ozbrojených konfliktoch. Rovnako Európska únia musí posilniť kontrolu a monitoring finančnej pomoci pre Afganistan. A takýmto spôsobom zajistíme, že rozpočet, ktorý poskytujeme, prispieje k dobrých podmienok a života detí a bojníkov z ľudské práva. Mm. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prechádzame k rečníkom politických skupín socialisti a demokrati slovo dostáva pani Santos. Ďakujem, pán predsedajúci. E, situácia, o ktorej diskutujeme, tá trácia Bazarbaši v provincii Lougar, e, to je v podstate niečo, čo sa snaží ospravedlňovať e, porušovanie práv detí nejakou tradíciou a tie kroky afgánskej vlády na boj proti tomuto, tejto tradícii, tomto zvyku sú nedostatočné. A ochrancovia ľudských práv, aj tie zneužívané deti sú v podstate skôr napádané. Je na čase, aby sme vyžadovali ochranu všetkých, čo bojujú za práva detí a treba zabezpečiť e, absolútne e, odstránenie tejto praktiky. A nesmieme tolerovať beztrestnosť ľudí, ktorí páchajú tieto zločiny a musíme zabezpečiť prístup detí k vzdelaní a to, aby neboli tieto deti vydávané späť do Afganistanu v prípade, e, že utečú do inej krajiny všetci, e, ktorí sa zapájajú, aktivisti, e, náboženskí e, predstaviteľi a tak ďalej, všetci, sa, všetci sú potrební na to, aby sme riešili túto situáciu, aby sme chránili budúce generácie. Ďakujem. No a teraz v mene skupiny ID dostáva slovo pani Anderson na jednu minútu. Ďakujem pekne. Zneužívanie detí v Afganistane je hrozné sexuálne zneužívanie aké, každého dieťaťa je eh, otrasné. Bohužiaľ, táto prax nie je nezvyčajná v islamských krajinách a, a je to vyjadrenie tej prevládajúcej kultúry. Problém je, že Európsky parlament opätovne eh, so zdvihnutým prstom eh, odsudzuje podmienky v iných krajinách. No a toto sú len mm, prázdne slova a prázdne reči na to, aby sme ukludnili svoje svedomie, ale skutočný život týchto detí vôbec e, nezmenia e, minimálne ten e, akékoľvek kritické, kritický prístup k islámu sa tu označuje za rasizmus, no ale netvarte sa, ako keby vám záležalo na osude týchto detí. Vaša oslava morálnej nadradenosti, ktorú neustále zdôrazňujete, nie je nič iné, len ako svetožiara svetuškárov. Ďakujem pekne. No a v mene skupiny GUE NGL dostáva slovo pani Daly. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja veľmi vítam uznesenie z hľadiska znovu otvorenia diskusie o praxi vaše Bazy systematické zneužívanie detí a otroctvo to už veľmi dlho je známe v mnohých častiach Afganistanu. A najsmutnejšie, najsmutnejšie na tejto diskusii, že to nie je nič nové a všetci o tom vieme už veľmi dlho. V skutočnosti vieme, že dokonca aj pokusy poukázať na situáciu a riešiť ju, aj tie boli zmarené americkí vojaci, ktorí sa snažili zastaviť tento proces, boli za to, boli za to disciplinárne postihovaní. Takže pre mňa toto ukazuje nezmysel, s ktorým sme, ktorom sme neustále vystavovaní. Zásahy USA v Afganistane boli, boli o ľudských právach a práva žien a detí. A aj keď videli túto prax, tak nič neurobili a preto sú spoluvinníkmi. No a samozrejme treba vyšetriť všetky prípady, samozrejme. obeťam treba pomôcť, ale ja myslím, že musíme z toho vyvodiť závery. Je to smutná irónia, myslím, že my odsudzujeme a správne odsudzujeme znásilňovanie a zotročovanie detí, pričom samotná krajina eh, znásilňovaná a zotročená Afganistan bol odnedávno označený za najnásilnejšiu krajinu na svete, ale eh, každý ročne tam eh, posielame no, mladých ľudí. My sme radi, že vraciame tam malé deti. Hamba na nás, ale okrem toho mali by sme podporovať ich právo na život, na dôstojný život, rešpekt v ich vlastnej krajine. Takže ja podporujem iniciatívu na to, aby sme priniesli mier do tejto krajiny, ale chceme začať by sme mohli no, tým, že pomôžeme bojovníkom za ľudské práva. Ďakujeme pekne. A slovo teraz dostáva za nezaradených pán Castaldo. Ten tu zdá sa nie je, takže slovo dostane pán Biedron na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predstavte si nejakého mladého chlapca, veku približne 13 rokov, vyberie sa do školy na to, aby sa dostal vzdelanie, ktoré si zaslúhuje každé dieťa. Predstavte si, že učiteľ, ktorému ten chlapec dôveruje, ho vláka do tmavej miestnosti a tam ho znásilní. Ten chlapec je veľmi smelý a verejne hovorí o tejto veci, ale keď sa obráti na policajnú stanicu, tak tam ho opäť znásilia. A chlapcová rodina je taká zahambená, že ho vyhodia z domu, ale minimálne ho teda aspoň nezabijú. Toto nie je ojedinelá vec, je to realitou pre stovky potvrdených prípadov v provincii Logar, Lovgar, kde policajné orgány učiteľe boli zapojené do kruhu sexuálneho zneužívania. Predstavte si teraz, že by sme s tým nič nerobili. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz incir. Ďakujem pekne. Aha, toto je pravdepodobne tá najhoršia vec, ktorá sa môže stať. Je to bezodná, bezodná priepasť a preto musíme o tom hovoriť a musíme to zdvihnúť na tú najvyššiu politickú úroveň. sexuálne zneužívanie, zatračovanie zotročovanie, vraždy detí, malých chlapcov, to je neprípustné. systematické zneužívanie chlapcov v provincii Lovgar je škandálom a ja vyjadrujem plnú podporu a solidaritu s obeťami. My to musíme, musíme ukončiť kultúru mlčania, ktorú sprevádza praxa vaša bazí To treba ukončiť. Mhm. Tí, ktorí sú zodpovední, musia niesť zodpovednosť. Právny systém musí fungovať. Mladí musia dostať podporu a pomoc, ktorú si zasluhujú a na ktorú majú právo. Deti musia vyrastať v miery a pokoji. Žiadna ľudská mhm. bytosť nie je majetkom žiadnej inej. Ďakujem. Tým sme sa dostali na koniec zoznamu rečníkov a ešte v rámci postupu každý aj môžeme dať slovo trom, takže pán Pospíšil, prosím. Ďakujem pekne, pane predsedajúci. Tá situácia... Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia v Lugare je skutočne šialená. My môžeme opísať tú tragédiu, vyjadriť solidaritu, ale nevieme to riešiť Takže tá otázka nie je len pre nás, ale aj pre pána vysokého predstaviteľa. Aký ekonomický tlak môžeme vyvinúť na afgánsku vládu, aby sa aspoň pokúsila tento problém seriózne riešiť? Sú tu isté prísľuby od ústavných činiteľov Afganistanu, ale to je málo. Nemôžeme sa s tým zmieriť. Naša zahraničná politika e, voči Afganistanu musí túto tému obsahovať jednoznačne. Musíme požadovať, aby trestné právo, ktoré upravuje otázku násilia na deťoch v Afganistane, aby bolo aj vymáhané a aby Afganistan spustil štátnu osvetovú kampaň, ktorá na tento šialený fenomén bude upozorňovať a bude proti nej bojovať. Takto by sme mohli aspoň trocha pomôcť e, tomu, aby e, tých obetí takéhoto násilia do budúcnosti bolo menej ale bez e, sústredeného tlaku a nášho aj svetovej verejnosti sa situácia v Afganistane určite nezlepší. Ďakujem. A pani Krapini, e, e, minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Peste 12.000 de copii au fost uciși sau mutilați. Ďakujem veľmi pekne. Tisíce detí bolo Ehm, znásilnených a znetvorených. E, tá agresia voči deťom jednoducho v Afganistane existuje. A opatrenia, ktoré boli prijaté, vrátanie zmien trestného zákonníka a opatrenia na ochranu detí nepriniesli výsledky deti nie sú, nie sú chránené. Treba hlasovať za toto uznesenie aj pozmenujúci návrh číslo 1, ktorý obvinuje zahraničné vojenské jednotky v Afganistane za to, že nezabránili takýmto e, prípadom zneužívania detí. Nesmieme zabúdať na to, že aj u nás doma máme prípady zneužívania detí. V poslednej dobe holandský občan zneužil dve dievčatá v mojej krajine Musíme veľmi e, dôsledne ochraňovať naše deti a ich budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, srdečne vás vítam a tých 500 miliónov európskych občanov, ktorí nás sledujú. Ja dávam slovo pánu Lesovi z politické skupiny ID. Pán poslanec. Áno, prepačte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Sexuálne zneužívanie detí to je tá najhoršia vec, ktorú si vieme predstaviť. Ja som sírska. Sexuálne zneužívanie mladých ľudí e, členmi katolíckej cirkve tam zanechalo e, veľmi závažné stopy. Ten boj ktorý prebehol v Írsku. Tá situácia v Írsku bola taká, že ľudia vedeli, čo sa deje, ale boli potichu. A takisto nemôžeme veriť tomu, že vláda v Afganistane nevie o tom, čo sa tam deje. Európska únia musí pomôcť reštrukturalizácii v Afganistane po tom zničujúcom zásahu Rusov a Američanov. Ale ak tu máme zohrávať pozitívnu rolu, musíme mm, byť veľmi otvorení voči afgánskym úradom a musíme im dať najavo, že tieto veci sú pre nás nepriateľné. Pretože ak aj my budeme mlčať, tak sa veci budú meniť veľmi pomaly. Máme pozitívnu rolu v Afganistane a mali by sme využiť, aj vy by ste mali využiť svoj vplyv a nahlas povedať, že toto je príliš a je to príliš zlé. Ďakujem. Ďakujem. V mene komisie dostane teraz slovo pán Borel na zhrnutie rozpravy. Pani predsedajúca, vážení poslanci, nepochybne v našich bohatých rozvinutých spoločnostiach sú tiež prípady sexuálneho zneužívania. A mohli by sme takisto diskutovať o tom, aké boli vojenské zásahy v Afganistane, prečo už je tam viac než 20 rokov prítomnosť vojenských jednotiek zo západu, aké to malo dôsledky. O tom všetkom by sme mohli diskutovať samozrejme, ale dnes hovoríme o konkrétnom prípade. A to je vlastne len vrchol ľadovca, ktorú vidíme nad, ktorý vidíme nad hladinou. Pretože prípady zneužívania detí v Afganistane sú oveľa početnejšie než to, čo by sme akokoľvek mohli porovnávať so situáciou v našej spoločnosti. Údaje to jasne ukazujú. Prípad z Lovgaru je len vlastne len taký konček ľadovca, medzi 2015 až 2018 Spojené národy a e, pracovná skupina e, Spojených národov zistila 40 tisíc závažných, e, závažných prípadov zneužívania detí. Mnoho z nich bolo skutočne veľmi závažných. 80 civilných obetí sú vlastne e, deti v tomto prípade. A napriek určitým obmedzeniam pri overovaní 274 detí e, bolo zneužitých 2030 e, unesených 800 sa ocitlo v nemocniciach a tak ďalej. Nebudem hovoriť ďalej, lebo to E, by mohlo pokračovať do nekonečne, Sú to len približné čísla. V roku 2017 v Afganistane chceli zrevidovať trestný zákonník, ktorý nadobudol platnosť e, v roku 2018 a išlo o to, aby bačavazi, tzv. bačavazy, bolo trestné, ale zvyky sa veľmi ťažko menia, ako aj vplyv veľmi Eh, vplyvných, eh, silných ľudí a eh, takisto aj obete sú stigmatizované a vylúčované zo spoločnosti. Tento zákon na ochranu detí musel byť schváliť s prezidentským výnosom a potom dolná komora parlamentu odmietla tento návrh zákona s tým, že nemá e, dostatočné kvórum na jeho schválenie. A 11. decembra 2019 sa o tom stále ešte diskutovalo. Zákon na ochranu detí bol e, zamietnutý parlamentom 4 krát za posledné 4 roky. A to ukazuje, aký je veľký odpor voči akýmkoľvek zmenám, pokiaľ ide o zmenu zákonov a zvykov spoločnosti. A tam patrí aj tento typ správania sa, proti ktorému chceme bojovať a chceme pomáhať proti jeho boju, v, v, rámci, v, v boji proti takémuto zvyku. A my sa snažíme robiť maximum a budeme v tom pokračovať a vieme, že samozrejme je veľmi ťažké zmeniť spoločnosť len tým, že sa zverejní zákon na papieri. My sme nedávno spustili verejnú rozpravu a jej názov je Deti v Afganistane si zasluhujú lepšiu budúcnosť. A snažíme sa zvýšiť povedomie verejnosti o tejto veci a e, chceme, aby aj v našich rokovaniach s vládou Afganistanu sa systematicky e, objavovala táto kapitola o e, právach detí a zneužívaní detí a podobne. Samozrejme, aj v rámci ozbrojených síl sa vyskytli prípady zneužívania detí a Spojené štáty to systematicky riešia a riešili a kladie sa veľký dôraz na to, aké je správanie vojakov e, a e, členov policajných síl voči verejnosti. Samozrejme, toto všetko má za cieľ e, sledovať prospech malých detí. Je veľmi dôležité aby aj Európsky parlament reflektoval všetko to, čo sa deje v Afganistane a pomáhal v tomto boji. Ďakujem pekne. Tým uzatvárame tento bod našej rozpravy, aby som chcela informovať ešte parlament o tom, že bolo predložených 6 návrhov uznesení a dnes o tom budeme hlasovať. Ďalším bodom nášho programu je Ruský zákon o zahraničných agentoch. Máme veľmi málo času a žiadam vás preto, aby ste dodržiavali svoj rečnícky eh, čas. No a ako prvý dostáva slovo pani Fotiga, nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán vysoký predstaviteľ, eh, Sovietský zväz bol eh, krajinou, ktorá bola veľmi opresívna a krutá voči nezávislým e, novinárom, ktorý, z ktorých mnohí e, vlastne zmizli. Bohužiaľ aj e, teraz počas Putinovej vlády sa niektoré kroky tejto súčasnej vlády začínajú podobať tomu, čo sa dialo v minulosti. Musíme si pripomínať také osoby ako Anna Politkovskaja, odvážnu bola to odvážna novinárka, ktorá sa snažila poskytnúť e, nezávislé informácie ruskej spoločnosti. Ale bohužiaľ e, tento zákon o zahraničných agentoch, e, ktorý presadil Putin 2. decembra, to je ďalší krok na zastrašovanie jednotlivcov a na zastrašovanie nezávislých blogerov a novinárov naše uznesenie vyzýva na to, aby sa tento zákon zrušil. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani von Kramon Taubadel. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, kolegyňa a kolegovia, opäť Putin týmto zákonom eh, chce eh, ešte viac kontrolovať a eh, spoločnosť. Stále sa obmedzujú slobody krok za krokom Kremel ruskej spoločnosti berie slobodu. Nejde len o Rusko MVOčky, umočiavať MVOčky a ukončiť mediálny pluralizmus. To je najúspešnejší vývozný artikel Ruska. Putin ako autoritárny vládca nedáva svojich protivníkov vždy do väzenia, ale často administratívne prekážky, eh, zmeny zákonov vedú k cenzúre, eh, vyvinuli veľa prostriedkov na vyvíjanie tlaku, komplikovanie práce a umočiavanie eh, svojich kritikov, zastrašovanie MVOčiek je bežnou praxou v našom susedstve. Ohováracie kampane, kampane sú na dennom poriadku aj v členských krajinách EÚ Viktor Orbán je najlepším žiakom Putina v Maďarsku. Už MVOčky sa musia, musia registrovať a zo zahraničia a keď dostávajú peniaze zo zahraničia, sú označované ako subjekty financované zo zahraničia, takže musíme okamžite toto zastaviť. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva kolega Picula. Nech sa páči. Kolega má na odličnej súradne i konstrukt. Ďakujem. Chcem poďakovať všetkým kolegom za spoluprácu počas rokovaní tento text eh, je dobrý, týka sa tzv. Eh, zahraničných agentov a posolstvo je jasné. Eh, ten zákon z roku 2012, ale minulý mesiac prišiel, prišlo nové, prišli nové zmeny a doplnenia a ide tu o mm, financovania, zákaz financovania bez ohľadu na to, či e, teda tí príjemcovia sú ruské občania alebo nie. Ale to obmedzuje e, slobodu prejavu a nezávislé médiá. A pritom tieto princípy slobody sú zakotvené v ruskej e, ústave. Rusko podpísalo Európsku chartu ľudských práv a chceme, aby robilo to, čo v tej charte je uvedené a spolupráca EÚ a Ruska musí vychádzať z komplexnej stratégie rešpektu zákonov a práv. Ďakujem. Teraz pán Húk. Demokracia potrebuje v prvom rade slobodný prejav a pre bezpečnosť je zasa dôležitá demokracia v Európe aj e, mimo Európy. A Rusko urobilo ďalší krok, ktorý nás znepokojuje. E, blogery a novinári, e, ktorí e, e, dostávajú určité fondy, sú označení za zahraničných agentov. Nakoniec toto bude použité proti tým, čo kritizujú vládu. My chceme byť s Ruskom priatelia, nie nepriatelia, ale musíme samozrejme brať ohľad, zohľadňovať to, čo sa tam e, deje a nesmieme to prehliadať a potrebujeme v každom prípade viac slobodného prejavu a nie menej. Ďakujem pekne. A posledný rečník je pán Galer. Eh, bohužiaľ eh, sa znovu musíme eh, rozprávať o vyostrení zákonnej situácie nielen mimovládne organizácie, ale blogery sú zahrnutí do tohto pojmu zahraniční agenti, kto podáva správy o porušeniach ľudských práv, o e- ekologických nejakom zločine, tak e, je označený týmto pojmom. E, kto e, vyjadruje nepohodlnú pravdu, nie je zahraničný agent, ale E, obhajuje záujmy občanov voči e, veľkej politickej kaste, ktorá sa snaží navonok propakovať nacionalizmus, ale ako žiadna dynastia pred nimi sa neobohacuje e, za potemkomskou štátnou fasádou, za ktorou je všetko možné. Ruský štát sa snaží podriadiť si svojich občanov ako cár. My by sme mali prejavovať solidaritu s ruskými občanmi takým spôsobom, že budeme požadovať okamžité e, zrušenie tohto zákona. Teraz má slovo pán e, e, Kubius. Ďakujem. Najprv je potrebné zodpovedať jednoduchú otázku. orgány v Rusku sa boja svojho ľudu a z toho dôvodu by som chcel vyjadriť jeden apel. Pán Putin, nebojte sa e, obyčajných ľudských občanov Eh, viaceré orgány sa začínajú bať svojich občanov a začínajú proti nim bojovať. A to je eh, moment, kedy eh, sa výrazne porušujú občianské práva. Preto musíme použiť všetku našu moc, nielen moc Európskej únie, ale aj Rady Európy. Musíme použiť Radu Európy, aj e, silu e, našich vlád, ktoré sú súčasťou Rady Európy e, a vyzvať všetkých, aby obhajovali ľudské práva ruských občanov voči orgánom, ktorí sa boja týchto občanov. Ďakujem. Teraz ďalší rečník je pán Glücksmann z SD. Ďakujem výbor pre e, zabránenie e, e, teda zahraniční agenti, dokonca ani individuálni novinári, blogeri a intelektuáli a bežní občania, všetci sú zahraniční agenti. Toto je model spoločnosti, ktorú navrhuje Vladimír Putin a tento model je inšpiráciou pre všetky autoritatívne hnutia aj tu v Európskej únii. Takže nie je to len otázka diplomatická, je to taký stred dvoch vízií sveta a teraz je na čase, aby sme boli veľmi koherentní v našej obrane demokracie tak ako e, Putin je koherentný vo svojich opakovaných útokoch na e, demokraciu v Rusku, ale aj tu v Európskej únii. Ďakujem.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 Eh, eh, vážení kolegovia, dlho ruská vláda úmyselne eh, zmenšovala priestor pre nezávislé médiá a zvyšné zdroje. Teraz sa obracia proti jednotlivcom, najmä nezávislým novinárom, aktivistom, mm, mimovládne organizácie, ktoré majú iné predstavy o Rusku ako tie, ktoré nastoluje Kremlin. Uvaľujeme sankcie správne proti Rusku ako reakciu na agresiu agresiu eh, na východnej Ukrajine a eh, eh, to bolo pred niekoľkými rokmi a žiadna zmena sa neuskutočnila. Rusko postupuje ešte autoritatívnejšie na domácej pôde. Mm, to, tento zákon len dokazuje, že práve, že Rusko robí kroky dozadu, čo sa týka základných slobôd. Toto sa netýka len bežných ruských občanov, ale to priamy útok na nás, Európanov tá časť, ktorá je e, e, zahraničia, zahraničná v tomto zákone a škodí e, ruskej spoločnosti, to sme my. Naši diplomati sú takisto stigmatizovaní v Rusku ako dôsledok tohto. Kolegovia, mali by sme konať včas a zlepšiť situáciu a opatrenia proti tomuto. Ďakujem. E, teraz ďalší rečník. E, toto bol veľmi dobrý týždeň pre slobodu prejavu v Európskej únii. Mm, v tomto parlamente bolo prijaté rozhodnutie e, udeliť cenu Dafne Eh, investigatívnemu novinárovi. Whistleblower bol ocenený a tým sme si uctili slobodu prejavu tým, sme, že, že sme Sacharovovú cenu udelili eh, eh, známemu disidentu, disidentovi v mene najznámejšieho aktivistu v Rusku ale rozhodnutie ruského režimu rozšíriť e, zákon o zahraničných agentov na jednotlivcov e, závažne e, ohrozí prácu jednotlivcov v Rusku a chcem oceniť spravodajstvo vysielačov Slobodná Európa a ich práca sa teraz oveľa viacej stiaží Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som presvedčený, že veríte, že toto uznesenie uh, súčasne si odsúdia USA, USA uh, v kde to, ja som v sa prijal zákon, ktorý odsudzoval zahraničných, zahraničných agentov. No a niekedy uh, vidíme na medzinárodnej scéne, niektoré idú proti, proti zdravému rozumu. Mm, boli prijaté sankcie voči Rusku, ktoré však nič nedosiahli nuša. Parlament vidí ruských agentov všade Brexit, Rusko, žlté vesty, Rusko, štrajky vo Francúzsku, tiež Rusko, nuša. si máme odsúdiť Francúzsko malo v minulosti tiež zákon, ktorý obmedzoval pre eh, zahraničné subjekty asociáciu Nuša. Eh, ja myslím, eh, že treba ísť cestou dialógu, pretože inak sme v slepej uličke. Teraz pán Krasnodevský z EKR. Ďakujem, pani predsednička. Vyostrenie týchto ustanovení o zahraničných agentoch e, to je ďalší signál toho, ako sa Kreml snaží e, chrániť Rusko pred informáciami zvonka. Niektorí, niektoré európske krajiny to ešte aj podporujú miliónmi eur, e, napríklad v podobe Nord Stream 2. Na druhej strane sa protestuje, pretože spoločnosť je stále nespokojnejšia z politických a ekonomických dôvodov, čiže e, existujú sociálne problémy, ekonomické problémy a všetky tieto majú byť vyvážené pomocou retoriky, E, obsadenej pevnosti. E, niektorí e, predstavitelia tlače si želajú silnejšiu demokratizáciu Ruska. Rusko by o tomto malo rozhodovať samé. Ďakujem, pani predsednička. Sloboda slova, právo na organizáciu E, sloboda zhromažďovania. Toto sú e, základné piliere e, Európskeho dohovoru nielen tých, ktorí to podpísali, ale aj Ruska. Počas uplynulých rokov sme zaznamenali, že základné demokratické práva, ktoré sme my pokladovali za samozrejme, sa dostávajú pod nátlak. Autoritatívne režimy aktívne pracujú na rozbití občianskej spoločnosti. To vidíme v rámci hraníc EÚ pod Orbánovým režimom. Uh, uh, pod e, Netanyahu, ale aj v Rusku e, pod e, Putinovým režimom. Musíme vyslať jasný signál, neakceptujeme, aby základné ľudské práva boli napádané, alebo aby bola napádaná občianská spoločnosť. Neakceptujeme, aby ruská vláda neplnila svoju povinnosť dodržiavania slobody zhromažďovania

neobjektívny fejk, ktorý nevychádza zo základných skutočností. rozprávate teda všetci o tom že je e, ohrozená opozícia ruska avšak ja som si zobral tú námahu vzal som si tú námahu a prešiel som všetky hlasovania ruského parlamentu od roku two thousand and twelve two thousand and seventeen a roku. two thousand and nineteen o týchto zákonoch o prvom druhom ako aj poslednom hlasovalo sixty ruskej dumy

nie, predsednička, eh, my ako kresťanskí demokrati, eh, toto je hlavný predpoklad demokratického štátu. Mm, pre druhých eh, E, tento systém e, občianskej spoločnosti je hrozba e, nekonečného autoritatívneho vládnutia a Putin všetko toto preveruje. Tento zákon je len ďalší skrytý pozuch, pokus Eh, ohrozovať eh, autoritu štátu, eh, ale mal by existovať a nielen len v Rusku a musí byť ťažké pre bývalého agenta KGB pochopiť, že na každom rohu je potenciálny nový špion, ale kým sa tak stane, tak ruský Uh, uh, ruská občianská spoločnosť bude mať moju podporu. Ďakujem. Teraz pán e, Kováč SD. E, ďakujem, pani predsednička. Áno, mm, v tejto miestnosti hovoríme o solidarite a tlieskame solidarite e, ujgurskému lídrovi, ktorý bojuje za čínsku minoritu E, včera teda sme e, ukazovali solidaritu e, a toto nové ruské právo, ktoré, tento nový ruský zákon, ktorý jednoducho likviduje Nechcem to analyzovať, pretože už to bolo analyzované viacerými, ale chcem poukázať na to, že Putinov režim nielen zavádza takéto nepriateľné metódy, iba dokonca podporuje takéto metódy aj inde. Presne tak, ako postupoval aj Sovietský zväz kedysi. Je dosť eh, nešťastné, že moja krajina, Maďarsko, je prvou obeťou eh, takéhoto vývozu týchto metód. Putinové eh, postupy a celkovo jeho vnímanie je veľmi vrúcne prijaté u nás v Maďarsku. Občianská spoločnosť v Maďarsku je úplne paralizovaná mimovládky sú úplne udusené a všetky inštitúcie sú e, pravidelne vystavované hrozbám. Napríklad Stredoeurópska univerzita, tá bola zrušená. Chcel by som položiť otázku, ak dovolíte. Viete, aké prostriedky, aké peniaze sa využívajú na financovanie takýchto metód? Sú to peniaze, ktoré Európska únia dáva k dispozícii. Len na to myslíte, keď budete hlasovať. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Donát. Ďakujem. Ruská legislatíva sa musí prejednávať, musí sa o nej diskutovať nielen preto, že ohrozuje občianskú spoločnosť mimovládky v Rusku a že sú e, potlačené, ale aj preto, že ruský mafiánsky štát a tieto metódy sa nezastavujú na hraniciach Ruska, už o tom mnohí kolegovia hovorili a dezinformácie sa šíria aj v západných krajinách a ohrozuje to Európsku úniu priamo zvnútra. Legislatíva, zákon proti za, zahraničným agentom je namerený na opozičných politikov nielen v Rusku, ale aj v Maďarsku. Maďarsko totiž dnes je laboratórium, európskym laboratórium týchto ruských metód. My sme vlastne pokusným štúdiom pre tieto ruské metódy V Maďarsku vzniká e, celá databáza ruských špiónov. Je to liaheň ruských špiónov priam. Tiež sa ohrozuje sloboda médií a práve takto sa tieto správy aj šíria ďalej do spoločnosti. Mali by sme presadzovať slobodného ducha, e, slobodné konanie mimovládok. Nemali by sme propustiť, aby sa mimovládky sankcionovali. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Rowec z Zelených. Pani Rowet, ďakujem. Včera Európsky parlament udelil Sacharovú cenu Ilhamu Totimu a tiež sme privítali eh, dvoch významných eh, ostatných finalistov eh, na túto cenu. Dnes sme znepokojení v súvislosti s novým zákonom v Rusku o zahraničných agentoch. Ten ohrozuje mimovládky a novinárov. To súvisí s odhodlaním ochrany tých, ktorí bojujú za slobodu zmyšľania v tých krajinách, eh, ktoré nemajú dostatočné šťastie, aby boli súčasťou Aliancie slobodných národov. Ja som bola postená, že to bola súčasťou, eh, malou súčasťou eh, tohto úsilia. Sloboda a prejavu je o to cennejšia, o čo väčším hrozbám čeli. Včera som si tiež všimla, že tu chýbali e, poslanci zo stranu Brexit pri odozdávaní ceny, Sacharovej ceny. E, kolegovia si musia uvedomiť, že Boris Johnson našiel nové spôsoby, ako odložiť zverejnenie správy o zásahu Ruska do volieb v Veľkej Británii. E, k tomu už naozaj nemám čo dodať. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Terč. Ďakujem. Nové Opatrenia z Kremľa od 12. decembra ďalej ohrozujú slobodu ruských občanov a tiež všetkých mimovládok. Zákon proti zahraničným agentom z roku 2012 do roku 2015 už umožnil trestne stíhať akékoľvek zahraničné organizácie alebo aj ruské organizácie, ktoré majú aspoň časť eh, svojej činnosti v zahraničí, tak ako sa to nepáčilo Kremlu. Pritom e, zvyšok spoločnosti bol bezmocný. Ak akákoľvek mimovládka má kontakty v zahraničí, môže sa to použiť proti ním. Teda tlaky v tomto sektore sú veľmi podobné tlakom e, v časoch Sovietskeho zväzu e, ku koncu 90. rokov, keď sa vzmáhala perestrojka a úsilie Gorbačova Takéto kroky podkopávajú všetky záväzky Ruska prijaté na medzinárodnej pôde. Chceme vyzvať Putina, aby e, neodsúdil Rusko k takejto izolácii. Ďakujeme pekne. Teraz pani Fox za nezaradených. Je správne odsúdiť e, ruský zákon, ktorý označuje nezávislých blogerov a novinárov za zahraničných agentov. E, je to veľmi vážne ohrozenie mediálnej slobody a a príklad ksenofóbie v Rusku. Ale počula som už tak veľa rozpráv tu v Európskom parlamente, ktoré hádžu vinu e, na sledovanie zahraničia e, v rôznych súvislostiach. Ak Európska únia chce byť príkladná, aby kritizovala Rusko, mala by si neskôr robiť poriadok vo svojich radoch. Koľkokrát tu v Európskom parlamente poslanci, komisári označili e, tých, ktorí nepodporujú agendu za zahraničných agendov agentov Putina alebo za ruských botov, e, ktorí e, kontrolujú rozhodovania e, verejnosti napríklad v Británii. A ako reagujete cenzúrou a zákazmi? Všetky tie veľmi módne obvinenia zo zásahu zahraničia len zapadajú do retoriky xenofóbie v našich členských štátoch. Zdá sa, že nie sme ochotní prenechať verejnosti možnosť rozhodnúť sa, samostatne hneď obvinujeme niekoho iného e, zo zásahu zvonku. Mali by sme si uvedomiť, e, že niekedy je zodpovednosť na nás, nie na zásahu zvonku. To, že Putin sa snaží mať pod kontrolou svoje obyvateľstvo, ohrozuje mediálnu slobodu, je odsudenia hodné, ale žiaľ Európska únia preukazuje veľmi málo rešpektu pre slobodu médií a, a demokraciu, hádže vinu za svoje zlyhanie na zahraničie. Uvedomte si, že si musíte urobiť poriadok sami u seba najskôr. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje ZPP e pán Kelly. Ďakujem. Ruský zákon o zahraničných agentoch je veľmi znepokojivým príkladom ohrozenia občianskej spoločnosti a mediálnej slobody v Rusku. Ruský parlament vytvára naďalej nepriateľské prostredie pre novinárov, tiež zavádza sankcie pre médiá, občianskú spoločnosť mimo vládky. Mimo vládky a novinári sú potlačení vo svojich právach je to snaha podporovať u nich eh, samocenzúru, eh, pretože sú im podkladané rôzne hrozby. Tento zákon ohrozuje fungovanie demokratickej spoločnosti a v takejto eh, forme podkopávajú ruské orgány a priestor slobodného vyjadrenia, ktorý už tak či tak bol obmedzený v Rusku. Táto legislatíva je nástrojom zastrašovania, aby sa utišili, umlčali obhajcovia ľudských práv a chceme týmto vyzvať ruské orgány, aby presadili legislatívu, ktorá je v súlade s medzinárodnými štandardmi ochrany demokracie a ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Majorino za SAD. Ďakujem. Sloboda tlače, slobodné informácie sú nevyhnutné na fungovanie demokracie a celkovo na zdravý stav demokracie. Je dôležité uvedomiť si, že tento nový zákon o organizáciách, ktoré získavajú finančnú podporu zo zahraničia, a tým pádom sú označení za zahraničných agentov, podliehajú e, kontrole, monitorovaniu a ovplyvňuje to ich činnosť. To sa týka dokonca aj blogerov, nielen mimovládok. Je to znakom obsesívnej podpory kontrolovať zdroje médií, zdroje informácií, o novinárov a obmedziť akúkoľvek formu disentu. Nestačí len odsúdiť tieto metódy, musíme sa tiež zamyslieť nad tým, kto medzi nami je priateľom Putina v takýchto metodách a musíme e, takéto snahy potlačiť v našej spoločnosti. Nesmieme tolerovať situáciu, ktorá ohrozuje naše hodnoty a našu demokraciu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Beňon za skupinu Renew. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto revízia zákona umožní ruskej vláde označiť nezávislých novinárov a blogerov, ktorí získavajú financovanie z akýchkoľvek zahraničných zdrojov, za zahraničných agentov je to vlastne termín z, z čia Sovietskeho zväzu pre politických oponentov. Takéto cieľenie na jednotlivcov, označenie ich práce, e, to, že sa musia registrovať u orgánov alebo budú vystavení pokute či dokonca odneťu slobody na dva roky. Takýto zákon sa môže využiť na umlčanie kritikov vlády, čo ďalej podkope slobodné nezávislé médiá a tým sa taktiež poškvrní a potlačí sloboda prejavu. Chcem týmto vyzvať ruskú vládu, aby e, prehodnotila svoje rozhodnutie, aby ho stiahla a aby stanovila legislatívu, ktorá bude v súlade s medzinárodnými záväzkami Ruska a tiež, aby sa zastavilo neustále obmedzovanie činnosti mimovládok a nezávislých novinárov. Je politovanie hodné, že vidíme takýto prístup v Rusku aj e, vo svetle toho, že Rusko, Rusku bola obnovená obnovené jeho členstvo v Rade Európy. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje pán Rope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 E, s ktorou sa potýka Kremlin, je práve de- demokracia. Rusko teraz prijalo kroky proti mimovládnym organizám a e, tie ostatky nezávislých médií. E, často to sú jediné zdroje spolahlivých informácií. Rusko sa usiluje o to, aby očierňovali tých, ktorí stále vdychujú nádej, bojujú za ľudské práva, chránia životné prostredie a tým potláčajú základné demokratické hodnoty Zákon o zahraničných agentoch nás presvieča o tom, že Kremlin e, podlieha strachu a e, e, režim zistuje, že sa ocitá v existenčnej kríze. Bojuje na dvoch frontoch, externých a interných, napríklad aj tým, že zasahujú do referent a volie v iných krajinách. Aj s tým majú čoraz väčšie ťažkosti. Tým, že sa obhajujú práva obyčajných Rusov, obhajujeme demokraciu a nádej na jej pretrvanie. Ďakujem. Teraz má slovo pani Šojdrova za EPP. Ďakujem kolegovia a kolegyne. Ja si veľmi dobre pamätám, čo to znamenalo zahraničný agent v bývalom e, socialistickom Československu a vôbec v tom bloku strednej východnej Európy, ktoré bolo pod sovietskou diktatúrou. Jednoducho to bolo označenie pre disidentov, pre tých, ktorí bojovali za ľudské práva, za slobodu, demokraciu v takých krajinách, ako bolo Československo, Polsko, Maďarsko a ďalšie štáty. Dnes ministerstvo, Ruské ministerstvo spravodlivosti týmto označením chce e, prenasledovať nežiaduce organizácia jednotlivcov, napríklad novinárov. Na zozname týchto organizácií sa dostala aj Česká e, organizácia Človek v tiesni e, toto je, táto organizácia je najväčšou neziskovou organizáciou v Českej republike aj v Strednej Európe, ktorá pomáha v oblasti ľudských práv rozvojovej pomoci a vo vzdelávaní v viac ako 30 krajinách sveta. E, v Rusku človek v tiesni podporoval nezávislé novin- nezávislých novinárov, občianskú spoločnosť. Poskytovali pomoc aj politických disidentom, preto je e, nepripustné, aby rešpektovaná nezávislá organizácia členského štátu EÚ bola považovaná za zahraničného agenta nežiaduceho v Ruskej federácii. Preto sa plne stotožňujem stotožňujem s návrhom e, žiadosti o zrušenie predmetného zákona v Rusku. Ďakujem. A teraz, e, teraz dáme slovo e, pani Štrugaru za Renew. Ďakujem. Slobodná, Slobodné rádio Európa zohrávalo kľúčovú úlohu počas komunizmu pre, a to voči východnej Európy. A tento, e, e, tento vysielač sa dostal na čierny zoznam Putina. Tento zákon o zahraničných agentoch, pôvodne prijatý v roku 2012, priniesol e, taký dôsledok, že všetky subjekty, ktoré dostávajú finančné krytie zo zahraničia, sa ocitajú na čiernom zozname. A to je predmetom kritiky. Minulý mesiac bol, ro, e, bol rozsah pôsobnosti tohto zákona rozšírený aj na e, ľudí, jednotlivcov, ktorí kritizujú, ktorí sú v opozícii. A toto je niečo, na čo nemôžeme pristúpiť. My žiadame zrušenie tohto zákona zákona, ktoré porušuje ľudské práva a medzinárodné normy. Nemôžeme hovoriť o normalizácii v Rusku, kde ľudské práva už jednoducho neexistujú. Takto aspoň presadzuje Putin. Potrebujeme mať nejaký ekvivalent magnického zákona. Ďakujem deviati kolegovia požiadali o vystúpenie počas spontánnej rozprávy. Priestor máme len na šiestich, dvoch za každú skupinu. Pán Tomakis za EPP. Ďakujem za slovo pre niekoho, ktorý mal nejaké pochybnosti o tom, či je alebo nie je Putin diktátor, tak už určite nepochybuje eh, o tom, že je diktátorom. Niektorí sa eh, pýtajú, prečo to vôbec bolo schválené, prečo bol schválený tento zákon. Veď vysvetlením je to, že ten zákon je nasmerovaný na ľudí, ktorí chcú presadzovať demokraciu, slobodu prejavu a tak ďalej. Čo sa deje v Rusku by nás nám malo naplňať obávami. Je to alarm pre nás všetkých tu v Európskej únii. Učitelia, novináre, tí, ktorí vedú verejnú mienku v Ruskej federácii, ktorí, ktorí, ktorí sú adresátmi tohto zákona. Oni sú toho názoru, že Putin je hrozbou pre vlastný štát. Vážený pán e, e, vysoký predstaviteľ EÚ, urobte niečo, aby ste obhajovali e, milióny Rusov a Rusie, ktorí vzhliadajú k EÚ s nádejou. Ďakujem. Teraz za socialistov je López Aguilar. Vážená pani predsedníčka, pán Borel, uznesenie, ktoré prijal EPA k zákonu, ruskému zákonu o e, zahraničných agentoch, má dve priority. Sloboda prejavu a prístup k informáciám. A po, druhá priorita je Rusko a zasahovanie Ruska do kyberpriestoru. Rusko je našim veľkým susedom. EU má s ním hranice. EU chce byť priestorom mieru a Rada Európy sa tiež vyjadrila e, proti, e, e, proti aktivitám Ruska v, na Ukrajine, v Gruzinsku a Azerbajdžane, teda na, v, v regiónoch, e, ktoré sú e, hraničné pre Rusko. My mali by sme vyslať jednoznačný, jednoznačný signál, e, signál rešpektujúc blogerov a všetkých tých, ktorí sa snažia, snažia rozosievať slobodné informácie v krajine, ktorá je pod, krolo, pod kontrolou Putina. Pán Talis Sague. Ďakujem. V roku 2017, keď tá e, panika ohľadom ruského zasahovania bola na vrchole, e, americká vláda žiadala, aby e, ruská agentúra Sputnik sa zaregistrovala v rámci zahra- zákona o zahraničných agentov. Je bolo, bolo jasné, že Rusko bude recipročne konať. Každá každá, e, každ, každé, každý, každá sila má ne, vyvolá nejakú protisilu, protiúčinok a je, je toto tragédia pre nezávislé, nezávislý žurnalizmus, pre občianskú spoločnosť. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v USA, ako to dopadlo v ich zákone o zahraničných agentov e, Ruska e, bola odsúdená ako ruská špianka len za to, že bola ruská. Toto je dianie v Amerike. Amerike. Jednoducho Rusi kopírujú to, čo sa deje na západe. Keď, keď e, prestaneme s týmto vyvolovaním strachu voči Rusku, o to lepšie budeme mať dosahovať výsledky. Dialóg je jediná cesta ďalej. Pán Pospišil za EPP. Pán Pospišil, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tento zákon jasne ukazuje na to, že ruský režim je čoraz viac autoritatívny. V Českej republike o tom e, vieme dosť. Nemalá časť e, politickej reprezentácie Česka na čele s prezidentom Zemanom podporuje Putinov režim. Musíme jednoznačne proti tomu protestovať. A som veľmi rád, že to uznesenie drží líniu predošlého EP, jednoducho si uvedomujúc, že ruský režim je nedemokratický. Odsudzujeme to, že potiera ľudské práva v samotnom Rusku. E, takisto odsudzujeme zahraničnú anexačnú politiku a zasahovanie, e, zasahovanie do diania v zahraničí, ovplyvňovanie volieb v zahraničí. Rusko musí byť našim partnerom, ale našim partnerom nie je Putinov režim. E, teda e, vysoký predstaviteľ EÚ e, takéto posolstvo musí jasne tlmočiť komisia. Predošla Európska komisia sa držala tejto línii. Nepodliehajme kampani Kremlu a napredujme v tejto línii. Teraz pani Krapiny za socialistov. Doamna președintă, mulcumesk. deja. Ďakujem pekne. Už sme to počuli, ale SSR bolo kruté, utlačalo a my sme to zažili vo východnej Európe. E, možno, že tomu preto rozumieme lepšie ako iní a preto odsudzujem tento nový zákon, ktorý e, vypracoval pán Putin. E, obmedzovať slobodu tlače, to určite nie je pozitívne. Nejak sa nedozvieme pravdu v takom prípade. Iba Možno ľudia, ktorí žijú v Rusku, vedia, aká tam je situácia, ale oni chcú aj tak slobodu pohybu a myslenia a e, bude to mať na nich dopad. Budeme teda hlasovať za toto uznesenie. E, sú to taktiež naši susedia a preto musíme presadzovať demokratické pravidla. Iba vtedy budeme dobrí partnery. Ďakujem týmto. Pán, pani Módy. Ďakujem pekne. Ja ako Fink eh, som žila celý život eh, v bezprostrednej blízkosti Ruska. Rus, eh, priateľstvo susedov je poznačené e, rôznymi vzťahmi. My vo Fínsku sme zvyknutí na tieto vzťahy s Ruskom. Teraz sa Rusko a mimovládky v Rusku ocitujú veľmi nepríjemnej situácii. Niektoré organizácie nedokážu vôbec fungovať. E, fungujú vo veľmi e, nepriateľskom prostredí. Ide predovšetkým o organizácie, ktoré presadzujú práva menšín. Tie majú najväčšiu ťažkosť získať finančnú podporu v Rusku. Teraz sa zákon rozšíril, situácia sa ešte zhoršila a teda priestor pre mimovládky sa ešte zúžil slobodné diskusie spoločnosti nie sú povolené, a tým pádom je obľúčená aj opozícia a tým pádom sa spoločnosť posúva k diktatúre. Kritické médiá sú už umlčané v Rusku, neuveriteľné množstvo novinárov bolo zavraždených v Rusku a Napolistkovská je smutným symbolom e, tohto procesu. Ja podporujem toto uznesenie a dúfam, že budeme pokračovať v tomto našom úsilí, tak aby sme prejavili naďalej hľadovú podporu ruskej spoločnosti. Borel úrnak a Ďakujem a teraz dostáva slovo pán Borel na uzavretie tejto rozpravy. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, EÚ má dlhodobé jasné stanovisko vzhľadom k Rusku a ruským zákonom a toto táto najnovšia novelizácia podpísaná Putinom 2. E, decembra to e, rozširuje záber tohto zákona, ktorý teraz môže zahrňať aj jednotlivcov a viacerí z vás ste vyjadrili jednoznačné obavy. Myslím, že je to oprávnené. Je tu totiž to možnosť, že to bude mať dopad na nezávislých novinárov a blogerov a Taktiež mm, možno ešte viac bude obmedzená sloboda tlače a sloboda prejavu v Rusku. Od roku 2012, keď tento zákon o zahraničných agentoch bol poprvýkrát zavedený v Rusku, tak mimovládne organizácie mohli byť označené ako zahraniční agenti. Viac ako 150 mimovládnych organizácií bolo takto označených proti ich vôli a boli im uvalené pokuty, boli predmetom inšpekcií a aj stigmatizácií. Išlo o to eh, obmedziť základnú slobodu v Rusku, eh, obmedziť aj obmedzené zdroje mimovládnych organizácií a brániť nezávislej občianskej spoločnosti. V roku 2017 zákony o zahraničných agentoch e, sa rozšírili a akékoľvek mediálna organizácia e, financovaná zo zahraničia, či už priamo alebo nepriamo, mohla byť označená za zahraničného agenta. A opäť to obmedzilo e, priestor pre slobodné nezávislé médiá a nezávislé hlasy všeobecne. Zákony o zahraničných agentoch porušujú e, ruské záväzky v oblasti ľudských práv. EÚ opakovane odsudila takúto legislatívu. Nedávno v prehlásení e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť e, prostredníctvom jej hovorcu 23. novembra. Teraz tento zákon má zahrňať aj jednotlivcov a to je ďalší, ďalšia snaha obmedziť slobodu prejavu. Naďalej budeme eh, apelovať na ruské úrady, aby rešpektovali ich medzinárodné eh, záväzky, čo sa týka slobody zhromažďovať sa a slobody slova. Je zásadné, aby ruskí občania mohli eh, sa slobodne združovať a vrátane zapájať sa do práce mimovládnych organizácií, ktoré bojujú za ľudské práva a základné slobody. EÚ naďalej bude podporovať ľudských, ruských ľudskoprávnych aktivistov a občianskú spoločnosť, tak ako to robíme inde vo svete. Je to totiž to základná zásada EÚ. Naša podpora je dôležitá, či už cestou verejných prehlásení alebo účasťou na nejakých pojednávaniach a taktiež formou stretnutí. Naďalej budeme monitorovať vývoj v Rusku a budeme sa zaujímať o prípady e, porušovania a budeme ďalej klásť dôraz e, na rešpektovanie Európskej charty základných práv a všeobecne dohovorov Rady Európy zo strany Ruska. Demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv, to sú tie najdôležitejšie aspekty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj prítomným poslancom a poslankyniam. Ďakujem pekne, týmto Končíme túto rozpravu. Je tu 6 návrhov uznesenia, uznesení. Budeme o nich hlasovať aj dnes, okamžite po pár minútach prejdeme k hlasovaniu.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 po taliansky či po nemecky? Po, po <laughs> Prosím, predsa len sme v práci. Care colleghe, e cari colleghi. Vážení kolegovia, dnes Súdny dvor vydal rozhodnutie 502 Junkeraseo pardon 5219 Je to rozhodnutie mimoriadne dôležité a týka sa priamo zloženia našej inštitúcie nestrácali sme čas a nenechali sme vás čakať len tak. Mandát začína voľbami podľa rozhodnutia súdu. Takže keď bol niekto zvolený do Európskeho parlamentu, po eh, oficiálnom oznámení výsledkov členskou krajinou, tak tá osoba od toho momentu sa stáva poslancom Európskeho parlamentu a požíva aj ochranu, teda imunitu eh, v súlade s článkom 9 protokolu o privilegiách a imunite EÚ. Takže tento protokol sa uplatňuje. Od momentu, kedy boli oficiálne oznámené výsledky volieb v tej ktorej krajine. Takže ako poslanec Európskeho parlamentu je smerodajný tento moment oznámenia výsledkov. A v rozhodnutí súdny dvor upresňuje, že imunita súvisí aj v prípade väzby, teda keď osoba sa nemôže e, dostaviť na pôdu Európskeho parlamentu, ak príslušné úrady považujú toto e, opatrenie za oprávnené aj po momente, kedy osoba bola zvolená za európskeho poslancu, poslanca, tak e, vtedy treba e, od parlamentu žiadať zrušenie imunity opäť v súlade s článkom 9 toho spomínaného protokolu. Ja sa teda obratím na príslušné španielské úrady a taktiež ich vyzvem, aby sa riadili podľa tohto rozhodnutia súdneho dvora. Ja som poveril príslušné služby Európskeho parlamentu, aby mm, situáciu vyhodnotili čo najrychlejšie a zistili, aký dopad tento rozsudok súdneho dvoru bude mať v prípade zloženia našej inštitúcie. Ešte vám chcem povedať, že nepríjmem žiadne faktické pripomienky k tomuto bodu. Ďakujem. Um, Kolegovia, po tomto veľmi jasnom vyhlásení predsedu myslím, že nie je potreba eh, dať, dávať priestor ďalším eh, faktickým poznámkam k tomuto bodu. Eh, chcela by som týmto srdečne privítať delegáciu ukrajinských poslancov, ktorí sa zúčastnili 10. zasadnutia parlamentného asociačného výboru medzi EU Ukrajinou včera a dnes. Tento výbor zasadal. Bolo to významné stretnutie, bolo to prvé od začiatku tohto volebného obdobia. Aj pre Európsky parlament je významné, aj pre Verkovnú radu Ukrajiny je to významné stretnutie a preto je to podná chvíľa pozrieť sa s ambíciami a s víziou na to, čo sa snažíme spoločne dosiahnuť. Drahí naši ukrajinskí priatelia, rozmanitá a intenzívna spolupráca medzi našimi parlamentmi je symbolom nášho odhodlania podporovať európsku cestu smerovanie Ukrajiny a tiež konkretizáciu našej podpory vašej krajine. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste tento týždeň prišli do Európskeho parlamentu a želám vám veľa úspechu v vašej e, práci poslancov, ktorá je zameraná na posilnenie a prehlbenie vašej demokracie. We now come to the votes. Teraz pristúpime k hlasovaniu. So let me turn to um, the uh, resolution on violence uznesenie o porušovaní ľudských práv vrátane náboženských slobod Burkine Faso. Najskôr musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu o Afganistane, najmä obvinenie zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Logar. Odsek 1, tu budeme hlasovať o pôvodnom texte, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Koniec hlasovania.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 Koniec hlasovania. Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uznesenie bolo týmto schválené. Ďalej nasleduje uznesenie pre príležitosti pripomenutie 30. výročia Rumunskej revolúcie z decembra 1989. Budeme hlasovať menovite o celom texte uznesenia. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Prejdeme ďalej. We will now vote on uh,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 The vote Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uznesenie o situáciu Ujgurov v Číne bolo týmto schválené. Yes. yes. So, we come uh, to the resolution on the situation. Ďalej, uh, situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikaragúe, odsek 7 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz nasleduje posledný bod, uznesenie o násilnom potláčaní nedávnych protestov v Iráne. Budeme hlasovať e, po oceku 1 návrh 3 teza. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej odsek 5 pôvodného textu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 2 po odseku 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Po úvodnom ustanovení G pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz celé uznesenie hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Želám vám všetkým pokojné Vianoce. Uvidíme sa v novom roku. we now come to the explanations of votes and i will give you thirty seconds to leave uh, this Pristupujeme teraz k vysvetleniam hlasovania. Máte pol minúty na to, aby ste v tichosti opustili zasedaciu sálu, aby sa kolegovia mohli uvať slova. Teraz začíname vysvetlenie hlasovania. Najskôr k téme pripomenutia asi 30. výročia Rumunskej revolúcie z decembra 1989. Ako prvý dostane slovo kolega Daniel Hanan na minútu. Ďakujem, pani podpredsednička. Ja Eh, som bol postený, mal som možnosť sledovať priamo priebeh revolúcie v Bukurešti, eh, mal som 18 rokov, eh, pred vysokou školou som mal voľný rok, sledoval som ehm, dianie v krčme, v jednej krčme, kde sa podávalo miestne lokálne pivo. Tam vtedy bolo jedine možné dať si pivo, inde bol podávaný iba vermut a talianský slivkový lekvár Stojí za to pripomenúť, že revolúcia nielen v Rumunsku, ale aj v iných eh, satelitných štátoch Sovietskeho zväzu sa hlavne týkali zastavenia, ukončenia zahraničnej okupácie a presadenia zvrchovanosti daného štátu. Išlo samozrejme o demokraciu, princípe ráneho štátu a slobody, ale ľudia v týchto krajinách chápali, že toto všetko nemá zmysel, ak nemáte eh, systém, ktorý znamená, že môžete zodpovedných postaviť pred spravodlivosť, eh, tak ako povedal Charles de Gaulle národná zvrchovanosť a demokracia je presne to isté. Ďakujeme pekne, pán kolega Hanan. Ďalej nasleduje kolega e, Džambasky na minútu. Ďakujem za slovo. Pani e, predsedajúca, kolegyne, kolegovia, podobne ako kolega Hanan, aj ja som sledoval udalosti v Rumunsku v televízii. Dialo sa to veľmi blízko môjho domova v Sofii Sledovali sme, čo sa dialo v uliciach Temešváru a v iných rumunských mestách. Rumunsko bolo vtedy pod vládou komunistickej diktatúry. Bola to diktatúra, ktorá sa snažila zničiť pamiatku našich národov, e, nášho sebaurčenia. Je to diktatúra, ktorá sa snažila vynájsť nový koncept občianstva, teda nový pojem sovietského občana. Našťastie diktatúra v Rumunsku padla v uliciach e, prebiehali manifestácie, e, násilné útoky polície. Aj Bulharsku sa podarilo zvrhnúť komunistickú diktatúru. Vzali sme si Bulharsko ruky, osud do svojich rúk. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto udalostí a blahoželám celému Rumunsku pri tejto príležitosti. Thank you, colleague. Ďakujeme pekne, pán kolega Džambacký. Teraz Dostáva slovo pán kolega Jan Zahradil na minútu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Je veľmi dobré, že sme si pripomenuli 30. výročie pádu komunistického režimu v Rumunsku. Bol to prvý sovietský satelit, posledná súčasť bývalého komunistického impéria, kde komunistická moc padla a ako už sa správne konštatuje v tomto uznesení, žiaľ, bola to taktiež najnásilnejšia a najkrvavejšia epizóda celého pádu komunistického režimu v strednej a východnej Európe. V mojej pôvodnej vlasti, bývalom Československu, sme mali to šťastie, že u nás prebehla zamatová revolúcia, neprišlo k strate ani jedného jediného života a to odozdanie moci e, a pád komunistického režimu prebehli e, pomerne v kľude a pokojne Isté, že so šokom sme sledovali na televíznych obrazovkách to, čo sa dialo v Rumunsku, vrátanie popravy bývalého diktátora Čaučesku. Už vtedy v Československu vládla dočasná vláda, ktorá mala za úlohu doviesť krajinu k prvým slobodným voľbám a komunistický režim už bol minulosťou. Ale domnievame sa, že ako súčasť celého tohto procesu je nevyhnutné si tieto veci stále pripomínať a preto je veľmi dobré, že dnes sme toto uznesenie prijali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Zahradil. Pán Chymkin, máte problém s tlmočením, alebo čo ste chceli avizovať? Uh, war ein Problem mit der Verdolmetschung. Áno, mal som problém s, s tlmočením, ne, um, nemal som zvuk, ale teraz už je to v poriadku. Pán Teraz poprosím eh, pána Vladmariuša Botoša, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne za to, že bola od, kladne eh, odhlasované, toto uznesenie. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí to podporili. Je to veľmi dôležitý, eh, veľmi dôležitá chvíľa pre náš národ, pre našu históriu a som nesmierne potešený že týmto sme e, upozornili na význam toho diania. Práve tu, to, čo sa stalo v decembri 1998, vydali sme veľmi silný signál e, z tohto Európskeho parlamentu. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí obetovali svoje životy počas revolúcie v roku 1989, bojovali za ľudské práva a Európsky parlament toto vyzdvihuje týmto hlasovaním. To bol kolega Botoš. Teraz e, prejdeme k e, situácii Ujgurov v Číne. Vysvetľovanie hlasovania. Pán Dominik Bilde má slovo. Pani Dominik Bilde má slovo. Pri Ujguroch by to mali byť rovnaké opatrenia ako pri Rohingov e, v Burme Netreba sa schovávať e, za prienik radikálneho islamu, pretože je tu aj samozrejme otázka územnej celistvosti, celistvosti z oči voči takémuto islamizmu. Takže my musíme byť neústupčiví, ak sa porušujú základné slobody, hlavne sloboda vedomia. Ale Čína tu nerobí e, dosť, ale to vieme. Napríklad e, sa sprísnil sprísnili podmienky možnosti výkonu, slobody, viery. E, dosvedčujú to medzinárodné organizácie neoficiálne. E, kostoly sú zatvárané, na iné sa ukazuje prstom. Takže nemôžeme dávať zelenú autoritarizmu čínskeho režimu. Treba sa postaviť voči nemu rozhodne. Ďakujem. Ďakujem. Pani Bilde. Teraz k ďalšej téme. Vysvetlenie hlasovania ohľadom situácií v ľudskoprávnej oblasti v Nikrague. Pán Zahradil. Ďakujem pani predsedajúca. Opäť si myslím, že je veľmi dobré, že sme sa zaoberali touto témou e, v parlamente a že sme prijali aj príslešné uznesenie. Viete, v Európskom parlamente niekedy, ak ide o Strednú alebo Latinskú Ameriku, uplatňuje sa akýsi dvojaký meter. Naši kolegovia e, e, z, z lavice kriti, veľmi radi kritizujú režimy, ktoré sa im zdajú byť nepríjemné, nepohodlné pohodlné. Veľmi radi kritizujú brazilského prezidenta či čílského prezidenta, e, e, e, radi kritizujú situáciu v Kolumbii, ale pritom v prípade iných štátov, Venezuelu či Kubu, v konečnom dôsledku o Bolíviu, kde prezident Papria musel utiecť e, zo svojej zeme, alebo v prípade Nikaragy sú oveľa zdržanlivejší, a, ale je potrebné upozorňovať na porušovanie ľudských práv aj v týchto krajinách a vyhybať sa dvoj, dvojakým štandardom. Ďakujem. To bol pán Zahradil, teraz pán Patrik Brajer má slovo. Pani predsedajúca, mm, Naša delegácia je za to, aby tí, e, ktorí sú v moci, e, e, sa zodpovedali za všetkých ohavné činy. Treba tak však konať v súlade s medzinárodným právom. A pritom je potrebné zohľadňovať aj imunitné práva a predovšetkým sankcie zo strany OSN v prípade Nekaraguji tohto uznesenia, ktoré sme prijali, ako by sme vôbec nebali v úvahu e, tieto opatrenia, e, e, žiadajú sa sankcie na, voči prezidentovi Nikragovi. Preto sme sa my rozhodli, že sa zdržíme hlasovania v rámci toho rozdeleného hlasovania. Ďakujem, pán Brajer. Teraz prejdeme na ďalšiu tému. Takže ide o potlačovanie nedávnych protestov v Iráne. Pán Patton, Martin, Matthew Patton sa hlási. Ja som hlasoval za toto uznesenie, kde odsudzujeme násilné potlačenie protestov v Iráne e, spolu s mojimi kolegami v parlamente odsadzujeme e, e, porušovanie týchto protestov, ktoré viedlo aj k umrťu a žiadame aj o to, aby pán Ratif bol uvoľnený z uväznenia. Nie je nič lepšie, čo by sa nám páčilo e, e, ohľadom USA a e, ohľadom pána Trumpu. Určite nie sme jeho fanúšikmi, ale USA je jediná krajina, ktorá má moc, schopnosti a vzťahy, aby sme dosiahli to, čo potrebujeme dosiahnuť v prípade našej, nášho uznesenia. Preto v ďalších krokoch apelujem na kolegov, aby rešpektovali to, čo bol najdôležitejším spojencom Európy, to mnohé desaťročia a chcem chceme pohnúť vecami v Iráne, tak musíme začať našim vzťahom smerom na Washington. Pán Petný, ďakujem. A týmto e, môžem e, ukončiť dopoludnie rokovanie, čiže prerušuje sa rokovanie až do 15. hodiny popoludní. A mimochodom, prajem vám krásne Vianočné sviatky. Budeme pokračovať. E, či sú námietky voči zápisnici? Ak nie, tak je zápisnica schválená. Teraz sa dostaneme k oznámeniu obchodného ozna- zástupcu USA vyšetrovanie podľa oddelu 301 týkajúce sa dane z digitálnych služieb Môžete sa hlásiť aj do keďždy aj spontánej spontánnej rozpravy a môžete využiť aj modrú kartu. Takže je to vyhlásenie komisie. Za komisiu vystúpi pán Hogan. Nech sa páči. Much, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, traja v roku 2018 komisia predložila dva návrhy, aby digitálne podniky spravodlivo platili dane. Malo to byť zacielené riešenie a aj dlhodobé riešenie, kde by sa zadefinovalo permanentné miesto úsadenia mm, za účelmi zdanenia firiem Európsky parlament podporil tento návrh komisie presne pred rokom 13. decembra 2018. A Takáto európska daň potom bola predložená, ale ešte sa malo vymyslieť nejaké komplexné riešenie. Členské krajiny e, sa snažia konať, e, pretože e, zažívajú úniky na daniach. Ide aj o spravodlivosť. Návrh môže zrýchliť aj rozhovory na úrovni OECD, celosvetovo toto vyriešiť, teda mať nejakú celosvetovú daň pre digitálne služby. Rada sa nezhodla, žiaľ na návrhu komisie a Francúzsko, ako aj niektoré iné členské krajiny, vypracovali svoje národné e, návrhy daní pre digitálne služby. USA začali vyšetrovanie podľa oddielu 301 v júli 2019. Je to prvé vyšetrovanie v prípade e, dane z digitálnych služieb. E, Francúzsko pritom nebolo jedinou krajinou, ktorá takéto niečo schválilo, schválila, ale prvá. Eh, ale na, mar, na okraji G7 sa Macron a Trump dohodli, že naďalej budú vyberať eh, takúto eh, daň, teda Francúzsko, ale bude sa to potom vyrovnávať pokiaľ nebude globálne riešenie. USA však pokračujú v tomto vyšetrovaní a 2. 2. decembra 2019 E, prišli k záveru, že je to diskriminačná daň zo strany Francúzska, že príliš zaťažuje americké podniky. A toto je cesta pre jednostranné konania zo strany USA. E, v minulosti sa to používalo iba pri neférových obchodných e, praktikách, napríklad vo vzťahu s Čínou. Jediné priateľné pravidlo mm, by malo ísť cestou e, VTO a USA e, sa aj v minulosti riadili takýmito pravidlami, takže mm, my apelujeme na USA, aby rešpektovali svoje medzinárodné záväzky. EÚ bude konať, to potvrdila aj predsednička e, komisie EÚ bude e, obhajovať členskú krajinu, ak by teda USA prijali nejaké unilaterálne opatrenia. A taktiež je tu nariadenie, ktoré bolo e, reaktualizované a je to jasný signál, že EÚ sa chce brániť aj v multilaterálnom obchodnom systéme. Takže komisia to zblízka sleduje a boli by sme znepokojení, keby e, USA uvalili nejaké clá na EÚ e, ako výsledok tohto vyšetrovania podľa oddielu 301 e, jednostranne. USA by prvýkrát takýto nástroj využili vo vzťahu z EÚ od založenia VTO v 95. a mm, je ešte stále možnosť viesť dialog Takže komisia naďalej bude tlačiť na to, aby sa takéto rozhovory konali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár Hogan. Pani Vedren na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Mm, je to posledná rozpráva v roku 2019 v pléne. Rozpráva odzrkadľuje situáciu, pred ktorou stojíme už niekoľko rokov v oblasti medzinárodného obchodu. Medzinárodný obchod, ako všetci vieme, prechádza veľmi nepokojným obdobím. Svet sa zmenil, napríklad miesto Číny, digitálneho obchodu, ale normy neviem, či sa adaptovali skôr. Naopak, myslím, že nie. Ale tak ako vy, ja by som tiež obhajovala vyvážený e, obchod, medzinárodný, založený na pravidlách. Európania dnes e, sme pod tlakom a e, má na nás namierené prezident Trump. Najskôr zdaňoval hliník a ocel už dva roky nezákonne a EÚ reagovala, ale neviem, či účinne. A od polovice oktobra naši polnohospodári a výrobcovia e, podliehajú dodatočným 25-percentným daniam, ktoré USA uvalili v kontexte aféry Airbus Boeing a Donald Trump opäť silno zaotlačil 6,8 miliard sankcií dokopy. A 2. decembra, ako ste spomenuli, a preto tu aj sme, Trumpová administratíva povedala, že chce až do výšky 100% dania zdaňovať, zdaňovať francúzske produkty kvôli práve tejto dani z digitálnych služieb. Je to veľmi znepokojujúce oznámenie a Renew a skupina Renaissance sú tu e, prítomní pred januárom lehota, ktorú stanovali, stanovili USA. E, treba si uvedomiť, o čo ide. Ja viem, že vy to, pán komisár, uvedomujete. Trump nám e, vyčíta túto daň a tvrdí, že je diskriminačná. Ja nesúhlasím. Táto daň predstavuje spravodlivý príspevok pre digitálne podniky. EÚ chce uľahčiť e, medzinárodné riešenie e, pod taktovkou OECD. E Tam musia rozhovory pokračovať, aby boli spravodlivo zdaňované takéto digitálne firmy a zaručená spravodlivá konkurencia. Donald Trump tu vlastne má zacielené veľké francúzske firmy, ktoré vyrábajú šampanské, kozmetiku, kabelky, okrem iného. A Vlastne e, to je iba jeden e, z príkladov. E, USA vo veľkom teda kupujú napríklad francúzske šampanské. Ak sa to dotkne niektorých francúzskych a európskych podnikov, tak hlavne malých a stredných podnikov, malých podnikov a plnospodárov. Niektorých by to mohlo dokonca dohnať do bankrotu, takže oni budú opäť niesť, platiť cenu za pnutie na obchodnej scéne. Ja chcem zdôrazniť viacero bodov. Poprvé, potreba viesť dialog. Sú to dvaja veľkí partneri a tam musí prevažovať dialog. Takže koniec s pretláčaním rúk. EÚ e, vždy ukázala ochotu viesť dialog. Dúfam, že USA to aj počujú. E, toto eskalovanie v pnutí e, znamená, že všetci nakoniec prehrajú. Ehm, o opak by nám malo ísť, pretože sa to týka výrobcov, polnospodárov na oboch stranách vlnách Atlantiku. A potom ešte potrebná jednotnosť, e, zaručiť solidaritu členských krajín. To je jedna z našich devíz. Iba jednotná je EÚ e, silná, je to aj naše DNA. Pán Hogan, ja som preto vďačná, že ste opäť toto zopakovali, že e, našou silou je jednota. A tá situácia je naliehavá, pretože treba mať rozhodnú obchodnú politiku, musíme byť schopní reagovať, lebo inak za to bude platiť cenu naše hospodárstvo. Sme prvou Eh, hospodárskou mocnosťou vo svete. Musíme to povedať ešte hlasnejšie a byť ofensívnejší. Takže na úzover, ešte aby som zareagovala na nový oznam eh, USA, chcem povedať jasne, že eh, eskalácia nie je rozumným, udržateľným riešením. Naopak, treba s tým skoncovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo na 3 minúty pán Džambasky. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár Hogan, vážená pani kolegyňa Marie-Pierre Verdren, kolegyne, kolegovia, je pre mňa potešením a poctou zúčastniť sa tejto veľmi ohnivej rozpravy tu v pléne. To vlastne vystiehuje postoj poslancov k takejto téme. Je tu prítomných veľmi málo poslancov, konkrétne 4 a spomedzi 751 poslancov. To je naozaj dôkazom niečoho, aj keď je obdobie tesne pred Vianocami. Ja chcem um, oceniť váš prístup, pán predseda. Vy ste spravila veľmi prísny s ročníckým časom. Je tu teda dostatok ľudí, aby sme zahli karty. Sme tu štyria. Tiež e, máme vlastne na návštevníckej galerii ešte viac návštevníkov, ako je nás tu prítomných v rozprave. Je konkrétne 10-násobne viac ich je. Oni sú však najviac postihnutí týmito opatreniami, pretože daň z digitálnych služieb bude mať dopad na všetky aplikácie, ktoré naši občania používajú. Bude sa to týkať všetkých elektronických zariadení, všetkých digitálnych služieb. Teda je zjavné, aký o túto tému je záujem. Ale poďme k téme. 10. júla tohto roka sa v USA spustili e, šetrenia digitálnej dane e, vo Francúzsku. Podľa toho je nastavená e, daňová sádzba celkového príjmu firiem, ktoré poskytujú digitálne služby na francúzskom trhu. Firmy ktoré spadajú po tento zákon, e, produkujú viac ako 750 miliónov eur v príjmoch globálne a 25 miliónov eur v príjmoch vo Francúzsku. Vyhlásenia niektorých francúzských úradníkov dokazujú, že tieto dane sú disproporčné a neprimerane e, zasahujú niektoré americké firmy. Zachovanie dobrých eh, vzťahov eh, medzi našimi krajinami je veľmi citlivá téma. Takéto recipročné kroky zo strany USA, to by nebolo v našom záujme. Môžem len spomenúť obchodnú vojnu medzi USA a Čínou ako príklad. Nesmieme pripustiť, aby k tomu došlo. Je to totiž jeden z našich eh, najbližších obchodných partnerov. Naša skupina, skupina ECR, bude naďalej presadzovať e, voľný obchod. je jediný spôsob, ako zajistiť prosperitu pre našich občanov. Francúzsko, to nie je celá Európa. Ja dúfam, že ostatné členské štáty nebudú nasledovať príklad Francúzska. Chcel by som upozorniť na niečo ďalšie. Tu v sále často žiadame harmonizáciu e, daňového bremena pre jednotlivé členské štáty. Spravidla o to žiadajú naši komunistickí kolegovia. My sme jednoznačne proti takýmto návrhom. Daňová politika je prísne v právomoci e, členských štátov. Ďakujem pekne za trpezlivosť. E, želám šťastné a veselé Vianoce. Ďakujeme, pán kolega Džambasky. Chcel by som vás poopraviť v jednej veci. Nie sú tu štyria poslanci, ale piati. Na mňa ste zabudli a mňa musíte vždy započítať. Ku každej aj sa nehlási nikto. Preto dostáva slovo pán komisár Hogan. Ein catch the eye, Frau Kollegin. Apologies, colleague. I was... Pardon, ja som sa možno prihlásila o niečo neskôr. Nadviažem na slova kolegu zo skupiny ECR a poviem, že je veľkým sklamaním, že sa to prejednáva v tomto čase a že tu nie je viac kolegov prítomných v pléne. Pán komisár Hogan, na vás sa chcem obrátiť. Chcem oceniť vaše úsilie, úsilie vášho týmu, aj keď eh, uplynulo niekoľko krátkých týždňov, kedy ste sa ujali funkcie ako komisár pre toto portfólio, ako poslankyňa za Írsko. Eh, Zastupujem severozápadnú časť eh, a strednú časť Írska. Chcem vás preto vyzvať, aby ste apelovali na členské štáty, aby sa držali pravidla solidarity, najmä čo sa týka daňovej oblasti, konkrétne čo sa týka digitálnych služieb, výrobkov v rokovaniach USA je dôležité upozorniť na toto v týchto turbulentných časoch. Akákoľvek podpora, ktorú by sme mohli za Jirsko poskytnúť, eh, tak ju veľmi radi poskytneme. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Walsh. Teraz dostáva slovo pán komisár Hogan. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať e, e, rečníkom, že sa vyjadrili k tejto téme a chcem všetkých uistiť o tom, že budeme pokračovať v našom nasadení pri vyjednávaní e, z USA aj v súvislosti s touto témou. V januári opäť navštívim USA a budeme sa snažiť eh, nájsť nejaké riešenie. Dovolte mi eh, v tejto chvíli, aby som vám, pán predsedajúci a celému týmu poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu s komisiou počas rokov 2019. Ja prajem vám E, v roku 2019 a samozrejme nadchádzajúcom roku 2020 veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Týmto sme ukončili zasadnutie Európskeho parlamentu 19. decembra. Takže e, a vieme, aký je ďalší postup. Návštevníci to ale nepoznajú. Ja eh, by som vám chcel eh, zaželať do budúceho eh, roku, aby skutočne aj vo štvrtok popoludní vlastne vystupovali rečníci, boli preberané témy. No a Pravda je taká, že keď sa e, e, rozdeľujú e, časy na, zade, na vyjadrenie sa, vystúpenie, môže to byť útorok, môže to byť štvrtok, ale bez ohľadu na deň každý si zasluhuje plnú sálu. Takže ja, ja vám prajem krásne Vianoce a úspešný štart nového roku. A ja vám prajem toľko toľko úspechov, aby to nebolo na škodu tej mojej politickej domovine. Nechcem sa opakovať po vinšoch, že eh, prajeme vám eh, čo najviac eh, šťastia. Skutočne ja chcem eh, tu, tento vinš odovzdať komisii, ale samozrejme všetkým tým v mojom týme, aj podporný tým tu za mnou, a aj tým, ktorí sú za sklom, našim tlmočníkom a tlmočničkám, ktorí sú eh, vlastne preto, aby sme fungovali ako vzduch, ako vzduch ktorý eh, dýchame a vám pomáhajú a musia sa trápiť aj s takými rečníkmi, ako som ja, ktorý má pomerne náročný e, prízvuk. A ďakujem za doterajšiu spoluprácu, aj do budúcnosti sa teším na spoluprácu. Pán Zambarckis, vy ste hovorili, že som veľmi prísny pri vedení e, e, rokovania. No a ani som vám neudelil slovo, pretože neboli ste na zozname, ale teraz vám ho dám. Ďakujem pekne. Ja viem, že musíte byť veľmi prísni pri časovom manažmente a e, e, nemente v tom nič. Čo sa týka načasovania e, zasadnutí, mali by sme sa zap, za, zamyslieť nad tým, či vôbec vo štvrtok popoludní by sme mali zasadať. To je určite téma, ktorá je hodná zamyslenia sa. Chcem sa poďakovať e, predsedajúcemu komisárovi komisii, tlmočníckému týmu a prajem vám šťastné a veselé Vianoce a pekný nový rok. Ďakujem, pán, pán Danzackis. Takže za, zápisnica z tohto rokovania bude k dispozícii na ďalšom zasadnutí. Pokiaľ e, nie, nie sú žiadne námietky, tak e, vlastne e, budú aj súčasťou tohto, tejto zápisnice jednotlivé uznesenia, ktoré boli prijaté. Takže dovidenia. Šťastnú cestu domov.